Ah, c'est un peu politique quand même. Okay, so, dear colleagues, please, we are going to start this uh, tonight's session. We start with the Vážení kolegovia, začíname prijatím programu, pokiaľ nie sú nejaké námietky. Zdá sa, že nie sú, takže program považujeme za schválený. Pokiaľ ide o oznámenia predsedu, nemám nič mimoriadne, až na to, že dnes máme tlmočenie v 19 jazykoch. A ako zvyčajne je k dispozícii materiál z, zo stretnutia v elektronskej podobe a dôležitejšie veci. Stretnutie 9. januára je schválené, e, je zrušené a namiesto toho sa bude e, konať stretnutie 13. januára tu v Štrásburgu. E, je vysoko pravdepodobné, že príde Thierry Breton, ktorý bude k dispozícii na prvú výmenu názorov na mnohé témy, ktoré spadajú do jeho portfólia. Teraz môžeme prejsť ďalším bodom programu pokiaľ ide o odporúčania koordinátora z 2. decembra. Tieto ste dostali elektronicky, ako zvyčajne, pokiaľ nie sú námietky, považujeme ich za schválené. Sú schválené. Môžeme teda prejsť k prvému bodu nášho programu, v rámci ktorého po 8 hodine 8.15 bude možnosť, prvá možnosť vymeniť si názory o zelenej dohode s Francom eh, Timmermansom, ale ešte predtým sú tu nejaké problémy, ktoré bude treba vyriešiť ja som preto veľmi rád, že tu máme doktora Hansa Bruniska, ktorý je výkonným riaditeľom EEA. Eh, pôjde o tú prvú výmenu názorov, ale pochopiteľne dnes sa budeme menej zameriavať na samotnú agentúru ako na tú správu, ktorá bola uverejnená približne pred dvoma týždňami. Pochopiteľne ide o mimoriadne dôležitú správu pre výbor Envy, takže začneme touto správou. Ďakujem Hansovi, dostane slovo za, na 10-15 e, minút, potom na 2 minúty bude, e, dostane slovo kontaktná osoba a všetci, čo sa máte záujem prihlásiť, prosím, e, do diskusie, tak sa prihláste. Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším, že tu môžem byť s vami a že sa môžem podeliť o obsah našej správy o stave a perspektíve životného prostredia. Tento výbor nepoužíva papiere, preto tu máte len taký malý e, papierový materiál, ktorý máte pre, k dispozícii, ale inak je materiál, tá správa k dispozícii elektronicky. Každých 5 rokov EEA e, uverejňuje správu o otázkach súvisiacich s klímou a životným prostredím v Európe o stave v tejto oblasti a prepojenosti na európske politiky s cieľom rozhodnúť, či ideme správnym tempom, správnym smerom a tak isto ako vyzerá e, perspektíva a výhľad na ďalších 15-20 rokov, ale my nefungujeme vo vaku, ale v globálnom kontexte. Myslím si, že si môžem dovoliť povedať, že za posledných 5 rokov sa ten globálny kontext prejavuje ako niečo, čo e, prináša nevydané výzvy, ale aj mnohé ponaučenia a poznatky. E, tá, tie správy a e, e, pos, e, to, to, čo nám hovoria vedcovia, vedci a to, čo sa dozvedáme v podstate sú veľmi zhodné, pokiaľ ide o veľké problémy, ktoré súvisia s našim životným prostredím. Takisto, pokiaľ ide o biodiverzitu a ekosystémy, tak hovorí sa o tom, že sú vyhnutím ohrozené mnohé druhy, ale menej sa hovorí o využívaní zdrojov na tejto planete, o ich udržateľnosti, ako aj o vplyve modelu využívania zdrojov na klímu a biodiverzitu. Všetky tie panely dospeli k rovnakým štyrom záverom. Poprvé, pokiaľ chceme zvrátiť existujúci trend, je potrebné rýchlo konať. Po druhé, my už teraz žijeme v čase nezvratných zmien, čo znamená, že tá škoda už bola urobená a nie je možné ju dohľadať dohľadnej dobe zvrátiť. Po tretie, e, dostávame sa k bodom zlomu a to sú tie mechanizmy, ktoré urýchľujú a znásobujú negatívne vplyvy. A okrem toho, tieto všetky tri prvky sú prepojené. Sú prepojené a to znamená, že e, pokiaľ zlyháme v niektorej z týchto troch oblastí, tak zlyháme aj v tých zvyšných dvoch. Toto je veľmi dôležité e, z hľadiska politických prepojení. A k stavu európskeho prostredia. V posledných 5 až 10 e, rokoch dochádza k veľkým zmenám, tzv. klavírovým zmenám v životnom prostredí a každý Kláves na tejto klávesnici e, má e, vplyv na ostatné, na ukazovatele. E, my jednoznačne vidíme, že v strednom bode klávesnice dosta, do, zaznamenávame zlepšenie, pretože sme efektívnejší, pokiaľ ide o využívanie zdrojov a tak, ale pokiaľ ide o systémové vplyvy na biodiverzitu, tieto sú naďalej veľmi silné a sme sme svedkami negatívneho trendu, ako aj e, negatívneho vplyvu na ľudské zdravie. Uvediem nejaké príklady neskôr. Keď sa pozrieme do budúcnosti na rok 2030, je jasné, že tá zelená e, ekologická e, farba e, e, ako si mizne, pretože dochádza k systémovým tlakom, ktoré sú výsledkom stratu biodiverzity, klimatických zmien a niektorých ďalších prvkov, ktoré ešte stále kladú negatívne vplyvy na našu planetu a na našu spoločnosť. Ak sa pozrieme na prírodný kapitál, vidíme, že vidíme tu takéto dve zelené čiary a to e, znázorňuje Natura 2000 a ďalšie e, schémy ochrany e, námorných oblasti, ale v iných oblastiach vidíme, tie trendy sú znázornené väčšinou červenou alebo žltou farbou a z hľadiska tvorby politiky je tu veľmi veľká medzera, pokiaľ ide o, o politiku, hlavne z, jej uplatňovanie. E, takže zlepšená implementácia a e, pozornosť implementácie v členských štátoch je mimoriadne dôležitá. Chcel by som uviesť jeden príklad e, e, opeľovačov. Vieme, že opeľovače sú dôležité pre e, potravinový systém a to sú práve tie vplyvy na opeľovačov v Európe, ktoré majú, ktorý, ktorých e, množstvo sa znižuje a e, napríklad pokiaľ ide o motýle. Tieto meriame predovšetkým v polnospodárských zónach. A to isté možno hovoriť o nejakých e, vtákoch, ktoré žijú v polnospodárských oblastiach, ako aj o ďalších e, živočišných druhov, druhoch, ktoré kladú dôraz na ekosystéme. Samozrejme aj fragmentarizácia pôdy, ako aj e, niektoré znečistujúce látky, ako aj klimatické zmeny. Tieto všetky poháňajú negatívne zmeny v biodiverzite chcete. Keď sa pozrieme na obehové hospodárstvo ako kritický komponent e, ďalšieho pokroku, vidíme, že v ďalších e, nejakých 10-13 rokoch, do, teda v týchto posledných rokoch nedošlo k veľkým vplyvom, e, pokiaľ ide o biodiverzitu, ale skutočnosť je taká, že prvý balík obehového hospodárstva priniesol veľmi dobré výsledky v tom, že vôbec otvoril túto tému. E, začalo sa v jeho rámci robiť isté meranie, ale pokiaľ ide o trend obehového hospodárstva, tak toto je ešte stále potrebné urychliť, pretože v opačnom prípade nesplníme naše ciele do roku 2030 a 2050. Toto je veľmi dôležitý slajd, pretože má e, vplyv na e, klimatické zmeny. Vidíme, že dochádza tu k eh, takému vývoju, kde eh, je Európa jediným kontinentom, kde eh, tu dochádza k tomuto oddeleniu, ale ak sa chceme stať prvým kontinentom, ktorý je uhlíkovo neutrálny, tak je jasné, že potrebujeme, aby sme e, zrychlili e, implementáciu európskych politik ale e, ak nepokročíme rýchlejšie, tak sa nestane Európa uhlíkovo neutrálnym kontinentom, takže je potrebné túto činnosť urychliť. Z hľadiska prepojenia nielen na zdravie, ale aj na celkové znečistenie, ako aj tlak na systémy. Chcel by som hovoriť o politike v oblasti chemikálií. Európa má najlepšie hodnotenie rizika chemikálií vo svete. A, najmä vďaka nariadeniu e, REACH, robí to EKA v Helsinkách, ale aj EFSA v Parme. A tu sme svetovými lídrami. Ale ak sa zároveň pozrieme na 100 tisíc chemikálií, ktoré sa nachádzajú v našej ekonomike, len malá časť z nich je známa, pokiaľ ide o ich rizikové dôsledky. A je teda potrebné, e, aby sa e, zlepšila táto politika, a pokiaľ ide o chemické látky a chemický sektor musí prispieť k tomu, aby sa splnili aj iné ciele a aby sa také koncepty, ako je zelená e, chemia alebo ako je bezpečnosť zabudovaná už do dizajnu, to sú veľmi dôležité veci. Ale treba si uvedomiť, že toto je iba špička ľadovca, pretože je veľa e, krajín, kde sú veľmi nebezpečné látky, napríklad pod ľadovou vrstvou alebo permafrostom a toto sú takisto látky, ktoré sa uvoľňujú e, postupne do prostredia. E, jednou z reakcií, ktorej sme svedkami v Európe, pokiaľ ide o riešenie týchto zložitých otázok a e, tie faktory, ktoré podmienujú túto, tieto negatívne e, vplyvy, e, sú opatrenia, ktoré ich majú riešiť. A tu by som chcel napríklad hovoriť o používaní dusika v polnospodárstve, pretože dusičnany sa dostávajú do vodných e, tokov a e, my sme teraz svedkami systémového tlaku polnospodárskeho e, sektora, pretože sa nerobí dostatok na to, aby sa znižila, znižili nebezpečné účinky, predovšetkým na biodiverzitu, ľudské zdravie zdravia a tak ďalej. A ak chceme e, sa vymaniť z tohto tlaku, je potrebné, aby sme systémovým spôsobom pochopili, kam máme nasmerovať našu politiku. My e, organizujeme svoje poznatky v štyroch kľúčových systémoch. Poprvé to je potravinový systém. Nehovorím o polnospodárskom systéme, to my sa nemôžeme, pokiaľ ide o potraviny, obmedziť iba, na polnospodárstvo, ďalej to je energetický systém a zastávané prostredie. Toto sú kritické systémy v spoločnosti, ktoré zabezpečujú našu životnú pohodu, zvyšuje, zvyšujú náš životný štandard, ale je potrebné, aby sme to organizovali v rámci dostupných ekosystémov. Čiže my potrebujeme riešiť tie hybné sily udržateľnosti versus neudržateľnosti. Ďalej potrebujeme zaplniť niektoré medzery v politike, v potravinovej politike, v pôdnej politike, eh, eh, územnej politike E, územie je veľmi dôležité z hľadiska udržateľnosti. A ďalej tu je chemický sektor, kde princíp bezpečnosť e, zabudovaná v štádiu dizajnu, e, tak toto je veľmi dôležité. Nie je to niečo, čo by bolo e, vecou niektorých hlavných miest, ale je to vec mobilizácie všetkých našich miest, spoločnosti, komunít. Ehm, tu vidíme ehm, experimentáciu s novou technológiou, ktorú často poháňa európska politika. Ďalej sa tento trend urychluje, inštitucionalizuje, napríklad pokiaľ ide o elektromobily, a takto dosahujeme stabilnejší stav. Ale je potrebné pochopiť, že my sa nemôžeme zamerať len, len na to, aby sme e, ďalej išli, ale potrebujeme optimalizovať už existujúce modely, napríklad pomocou technológií, ako sú motory s vnútorným spalovaním, ale aj rôzne ďalšie e, témy. Ale tu sa môžu objaviť konflikty. Ak sa nám podarí tieto veci lepšie zmapovať, čo sa my v našej správe šťastie snažíme, tak budeme môcť vymedziť e, také podmienky, ktoré e, umožnia zabraniť sociálnemu a environmentálnemu poškodzovaniu. Čiže potrebujeme urychliť a zintenzívniť nie len riešenia, ale aj Eh, odstrániť to, čo nám bráni dosiahnuť eh, naše ciele. Eh, ak chceme teda dosiahnuť ciele 2030 v mnohých oblastiach, môžeme to urobiť prostredníctvom investície do existujúcich technológií, ale každý inžinier alebo ekonom vám povie, že tieto marginálne zvýšenie efektívnosti je mimoriadne náročné, nákladovo náročné, ale je to takisto slepá ulička. A myslím si, že toto by nemohol, nemal byť cieľ našej politiky. Takže cieľom e, týchto marginálnych vysokonákladových e, zvýšení efektívnosti to je zrejme tá najväčšia výzva, ktorej čelíme v nadchádzajúcom desaťročí. Táto mapa ukazuje, ako sa prekrývajú oblasti s určitou výškou HDP na jedného obyvateľa. Vidíme, že tu dochádza k v Európe k značnému prekryvaniu. Je potrebné, aby sme my e, lepšie zmapovali s cieľom toho tzv. spravodlivého prechodu, just transition, aby e, sa e, táto a proste keď už e, spadla železná opona, aby tu nevznikla v Európe iná environmentálna opona. E, pokiaľ ide o závery, máme štyri kľúčové závery. Poprvé, treba sa znova zamerať na implementáciu, pretože medzera v implementácii v mnohých oblastiach je veľmi veľká v celej Európe a treba to zlepšiť. Po druhé, pokiaľ sa budeme naďalej zameriavať na existujúce prístupy v oblasti politiky, tak sa nám nepodarí naplniť ambície Európskej zelenej dohody 2030. Potrebujeme teda systémovejšie riešenia a politiky. Ďalej my je veľké riziko, že robíme nesprávne investície, ktoré povedú do slepej uličky, namiesto toho, aby viedli k novým inováciám a zvýšeniu konkurencie schopnosti. A posledný záver je, že sa to nestane iba vďaka verejnému sektoru, ale je potrebné zmobilizovať potenciál celej spoločnosti, vrátanie podnikov, občanov, ale aj vidieckých oblastí, kde dochádza k mnohým inováciám situáciám a ak je dokáže, dokážeme podchytiť správnym spôsobom, tak máme šancu stať sa prvým kontinentom, ktorý pôjde zásadným smerom udržateľnosti a klimatickej neutrality. Ďakujem. So I... Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo Jute Paurus, ktorá je kontaktnou osobou za agentúru alebo voči agentúre. Máte dve minúty. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Brunix, že ste e, prišli do nášho kruhu a že ste odprezentovali obsah tejto správy. veľmi prehľadne, veľmi prehľadným spôsobom. Ja som si neprečítala do dôsledkov celú správu, ale, ale ja samozrejme mám takú synopsu ohľadom toho. Je to veľmi dlhá správa, a pokiaľ je tu niekto, kto rozmýšľa, čo len budem robiť cez Vianočné sviatky, tak máte príležitosť sa začítať. E, skutočne veľmi renomovaní vedci e, e, zozbierali, spracovali dáta, ktoré sú uvedené v tejto správe. Mnohé tieto dáta, predovšetkým z univerzít, boli zozbierané dobrovoľníkmi. Bez ich pomoci by sme ani netušili, aký je, aký je stav. Viete, že existujú tzv. červené zoznamy, máte živočišné druhy, ktoré sú E, na pokraji e, vyhnutia. No a takisto e, je potrebné mať aj zoznam aj ďalších priestorov a subjektov, ktoré sú ohrozené. Ako ste správne uviedli, my, my spochybňujeme našu environmentálnu politiku tým, že sa dávajú peniaze, veľké peniaze aj do iných oblastí. Domnievam sa, že eh, legislatíva by mala vo veľa väčšej miere zohľadňovať otázky životného prostredia. To nie, nie len z krátkodobých, ale z dlhodobých, z eh, eh, hľadiska dlhodobých dopadov. My používame známy monomér v chemickej E, v, chemickej, v chemickom priemysle a je to skutočne e, má endokrinné e, dopady, pretože prôvodne vznikol práve pri, pri riešenie výkyvov estrogénu. A preto dnes táto chemická látka, ktorá sa nachádza v smekčovadlách, nám ovplyvňuje. Myslíme si, že toto je ten zelený postoj. Mali by sme uh, E, venovať pozornosť týmto koncepciám v rámci tej zelenej dohody so zohľadnením toho princípu, ktorého som sa dotkla. Verím, že v ďalšej správe o stave životného prostredia verím, že mnohé tie plochy oblasti vyznačené žltou farbou ozelenejú. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme do spontánnej rozpravy. je to Gutterand. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. E, myslím, že vy dávate veľmi silné posolstvo a domnievam sa, že je to aj veľmi dobre načasované vo svetle Green Deal, tej zelenej dohody. Je dobre, že táto správa sa tu venuje jednotlivým oblastiam, ktorým sa budeme musieť dôslednejšie venovať v najbližších rokoch. Hovorili ste medzi iným o situácii e, týkajúcej sa špecifických chemických látok a je dôležité vnímať osobití to, čo sa deje v polnohospodárstve a čo, aký to má dopad, povedzme, e, na e, rôzne druhy hmyzu a to sa týka nielen pesticídov a iného. Ja by som uvítala, keby ste nám k tomu mohli ešte niečo povedať. A cez vianocné sviatky si určite prečítam túto správu. Čo sa týka endokrinných disruptorov, súhlasím s predrečníčkou, s e, Jutou, že je to veľmi dôležitá téma sme sa tým zaoberali a viem, že vaša agentúra pred niekoľkými rokmi opísala tu ten dopad endokrinných disruptorov pre bežných obyvateľov práve z hľadiska e, škodlivých dopadov na plodnosť. Myslím si, že je potrebná E, e, potrebná zvýšená ochrana. To, čo vidíme nielen v ekosystémoch, ale čo vidíme aj v zdravotnom stave našich obyvateľov. Máme e, renovované štúdie, E, ktoré sa venujú endokrinným disruptorom a e, e, choroba, máme už určité znalosti o prepojení medzi týmito disruptormi a chorobami, ktoré trápia našich občanov. Pokiaľ by ste mohli vypichnúť v vašej správe časti, ktoré sa tomuto venujú, rada sa do toho začítam. Pán Turvalc. Ďakujem e, za tú prezentáciu. Mohli by ste sa vrátiť k tej priesvitke, kde ste hovorili o tých motýloch? Mám trošku problém s tými číslami tam uvedenými. Ja som narazil na e, vedeckú štúdiu týkajúce sa motýlov v oblasti e, Flamska. Viete, pri tých motýloch je to taká zaujímavá vec. Pre, sú krásne, takže boli predmetom štúdií už od 18. storočia a vo Flansku tam by sme mohli povedať, že tam je úplne katastrofická situácia v populácii motýlov to je z toho dôvodu, že je tam veľmi e, intenzívne polnohospodárstvo, 5000 obyvateľov na štvorcový kilometr a asi 2000 kráv na štvorcový kilometr. To je obrovská záťaž pre e, životné prostredie. Nuž, jednoducho motýle nemajú šancu. Myslím si, že toto je skôr otázka pre nás, ani nie tak pre vás. Ak sa pozrieme, e, zamyslíme nad prasačími farmami v severnom e, Brabansku. Süddeutsche Zeitung pred niekoľkými týždňami malo článok, kde sa hovorilo o katastrofických e, počtoch e, prasiat v oblasti Severného Brabantska. To je skutočne téma, ktorej treba venovať pozornosť do budúcnosti. I pass this on to And they don't tomorrow. OK, Mr. Vizik for EPP. Pan Vizik za EPP. Thank you. Um, in your, in your uh, recent report... In... V vašej ne- nedávnej správe v kapitole 4 Lesníctvo hovorili ste o tom, že analýza pokazovala na to, že E, tá štúdia, ktorú ste prezentovali, hovorí o dobrých výsledkoch pre, e, pre, e, pre prínosy opatrení bojúcich proti klimatickým zmenám. No a je tu aj poukázané na škodlivosť intenzívneho polnohospodárstva. Plne súhlasím s týmto záverom. Viete, mám pocit, že v tomto parlamente sa skôr prikláňame e, k tomu, e, že zakrývame si oči pred týmito intenzívnymi polnohospodárskymi praktikami. A mali by sme e, sa oveľa intenzívnejšie venovať lesom a lesníctvom ja, moja otázka je, ako vnímate úlohu e, lesných ekosystémov práve vo, svetli, vo svetle e, trvalo udržateľného prechodu a e, tej zelenej dohody? I will not go into pigs in North Brabant. Ja sa nebudem venovať prasatám severom Brabantsku, ale predsa len mám otázku. Vy ste tá, mohli by ste ísť na tú priesvitku, kde hovoríte o tom odčlenení, odpojení. Viete, mnohé regióny mimo Európe tvrdia, že áno, sú takéto snahy v Európe, ale ruka v ruke s tým ide väčšia miera dovozov. No a nie, e, vlastne to, že, sa, e, že dochádza e, k tomuto odčleneniu, vytvára E, väčší, väčší tlak na zvýšenie produkcií mimo Európe. Mimo Európy. Myslím si, že tá stopa tu v Európe e, e, vlastne je párovaná tlakom na produkciu mimo Európy. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokúsim sa byť veľmi stručný v odpovediach. Pokiaľ chcete väčšie podrobnosti, tak eh, prosím, aby ste sa s nami, aby ste nás kontaktovali. Eh, eh, prvá otázka sa týkala tých dobrovoľníkov, ktorí zhromažďujú data. Do veľkej miery to platí pre biodiverzitu. Hovoríme o tzv. občianských vecoch. A mm, my, myslím si, že máme v tomto veľkú tradíciu. Mnoho projektov je založených na občianských vecoch. Citizen Science. A robí sa to, aj, e, robí sa to v, s použitím e, nových technológií, rôznych aplikácií e, a tak ďalej. Teda takým prostredníctvom nich sa zbierajú dáta a potom u nás sa to len kalibruje a spracováva. Čo sa týka systémov polnospodárskej produkcie a tej a a takisto aj e, zásad v, v druho, sekundárnej polnospodárskej výrobe v potravinárstve. My vlastne platíme dvakrát za potraviny, dotujeme našich polnohospodárov prvovýrobu. Je to trošku bizarné, že aj napriek tomu tí polnohospodári nedokážu mať dôstojný život. Ja to označujem ako bizarné. No a potom ešte platíme, keď kupujeme tie potraviny my, my kupujeme už niečo spracované, polnohospodárskú prvú výroby do druhotných surovín pridávajú sa tuky, sol, cukor. No a potom ešte platíme tretíkrát, keď ako daňoví poplatníci e, platíme za tie dopady environmentálne, klimatické e, pri výrobe e, potravín. No a štvrtýkrát platíme E, za e, lekárske ošetrenie. Európa má najbezpečnejšie potraviny, ale určite nie najzdravšie. Myslím si, že 21. storočie e, by malo otvárať bránu novému postoju k potravin. My sme spracovali správu aj o novom mechanizme alebo systéme potravin. Ak hovoríme o chemických látkach, ak hovoríme o, o dopadoch na ľudské zdravie, viac ako 620 tisíc e, e, ľudí v Európe, ktorí predčasne zomre, zomierajú každoročne. E, zomierajú z dôvodov environmentálnych dopadov. Toto sú výsledky, ktoré sme sa dopracovali so Svetovou environmentálnou agentúrou. Čoraz intenzívnejšie spolupracujeme s ECHA a aj s orgánmi zodpovednými za bezpečnosť potravín, pokiaľ sa e, vypracuje e, nejaká dôslednejšia politika ohľadom potravín a čo je v nich, tak určite tie tri hlavné agentúry a ďalšie inštitúcie by mali vypracovávať ročne alebo dvojročne e, správy ohľadom stavu z hľadiska stavu Európy, z hľadiska e, chemických látok a ich dopadov. Nechcem sa vyjadrovať ku kravám a e, tam Aj vieme, ktoré krajiny to najviac trápi. Určite Belgicko a Holandsko sú v popredí. No, motýle boli, sú predmetom štúdií už veľmi dlho, takisto aj vtáky a v prípade hemizu eh, eh, nemáme také dlhodobé štúdie, ale jednoducho všetky štúdie, ktoré sa zaoberajú touto témou, E, vyvodzujú rovnaké závery. To znamená, je kauzálne, kauzálna väzba medzi spôsobom polnohospodárenia, látkami, ktoré sú používané a úbytkom hmyzu, dopadov. Takisto sa to týka aj vodných tokov. A, chcem, a chceme mať sa lepšie vysporiadať s otázkou uhlíkovej stopy a dopadov, tak potrebujeme e, mať vyššiu mieru pôdnej diverzity e, ak, ak hovoríme o tých kritických faktoroch pre biodiverzitu, či pôdy, či vodných tokov, e, či pre LULUC, LULUCET, určite tam prím zohrávajú lesy a lesy sú, sú v rebríčku ploch na druhom mieste. Prvom v rebríčku sú polnohospodárske plochy a faktom je to, že Európa nemá nejakú zásadnú a, a, a, politiku lesného hospodárstva. Máme už nejaké prvé lastovičky, máme e, máme dokonca e, e, lepšie páky, ktoré uplatňujeme mimo EÚ na lesy, než je tomu v rámci Európy. Takže e, sú tam veľké resty e, v oblasti kvality lesov. Je tu ešte ďalšia otázka a tie sa týka biomasy. Ak sa zamyslíme nad tými záväzkami, prísľubmi ohľadom biomasy, že budeme stavať domy z dreva, e, textílie majú byť z dreva, chemické látky majú mať výchoziskovú surovinu drevo. No, pýtam sa, či máme dosť biomasy a skade získame túto biomasu. A tu sa dostávame k pohľadu na celý systém. Je to E, najmudrejší nápad, aby sme využívali e, e, rastliny na to, aby sme to primiešávali do paliva aby mali biopaliva. Principiálne nemám nič proti biopalivám, ale pýtam sa, skade berieme to, čo pridávame, aby sme mali biopaliva a skutočne, či je to tu ten najrozumnejší postup z hľadiska trvalo udržateľného vývoja. Posledná otázka sa týkala toho odčlenenia. Áno, je pravda, že produkcia sa presunula mimo Európy. To je globálny, globálna reakcia na spotrebu a na tie hodnotové reťazce. My si myslíme, že je dôležité venovať pozornosť bilanci exportov, importov. My sme vychádzali z metodiky trojitého C, Takže e, my sme e, používali e, údaje, ktoré má sekretariát v Bone. My sme urobili akési závery, alebo snažili sme sa identifikovať tie dopady súvisiace práve s tou exportnou, importnou bilanciou. Čo sa týka tej uhlíkovej stopy, existuje e, také prevezbenie e, v tejto správy na celý rad e, mnohopočetné správy. Tá správa, ktorá je online, je ako si vstupnou bránou do tej znalostnej databázy a správ, z ktorých vychádza. Ďakujem. Ešte máme šesť rečníkov na zozname a Margaret Hogan. Nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a že, ste, že používate veľmi jednoznačný, zrozumiteľný jazyk. Ehm, nie sme na to až tak zvyknutí a e, e, to, čo hovoríte, je jednoznačné, zrozumiteľné a to, čo ste ho- hovorili, e, je už mnoho rokov témou našich diskusí, ale žiaľ Bohu, len primalo sa to odrazilo v príjmaných rozhodnutiach. No a som zvedavá, ako sa to odrazí v tej, v tej novej dohode z pera komisie. Verím, že to bude fungovať. Pokiaľ som dobre informovaná, Ehm, chceme nahradiť preventívne princípy s princípmi inovatívmi. No, musím povedať, že mám z toho trošku strach, ale pokiaľ eh, inovácia eh, sa opisuje eh, tak, že to je vlastne zlepšovanie, zlepšovanie, zlepšovanie, bez toho, aby sme veci menili, tak myslím si, že to môže byť aj trošku taká nebezpečná trajektória. Vy ste konštatovali, že sme eh, vlastne už narazili na ten strop možnej efektívnosti. Takže som trošku skeptická voči tomu decoupling, tomu odčleneniu. Rada by som vedela, do akej miery to, o čom hovoríte, bolo, e, bolo a je zohľadnené v práci komisie. Hovorili ste o znečisťovaní ovzdušia a vody. No v Holandsku máme s tým veľký problém. Komisia sa tým veľmi nezaoberá. Je to tak dostratená. E, a môže v tom veselo pokračovať, zdá sa. Rovno to sa týka endokrinných disruptorov. to bolo zablokované už temer 10 ročie v komisii. My nevieme vlastne, e, e, aký je aktuálny stav, takže je to dôležitá vec. E, Mr. González. Ďakujeme pekne. Teraz pán González, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, aj pán riaditeľ. Budem pokračovať v španielčine. Ak by sme našli eh, niečo eh, pozitívne na tom, čo ste povedali. Vy ste hovorili napríklad eh, o tom píjane a tých jeho pozitívnych vplyvov bola tam tá časť, pokiaľ ide o ochranu a o tie ekologické aspekty. To je, myslím si, tá najkrajšia časť tohto celého. Avšak ja toto nemôžem prijať, ak sa opieram o svoje znalosti z tejto oblasti a hneď vám aj vysvetlím prečo. Pretože pokiaľ ide o tie siete Natura 2000, e, to dobre poznám. Sú v podstate mm, roztrúsené naprieč členskými štátmi. Nuž a komisia má určité postupy, v prípade, že neexistuje nejaký plán riadenia. Keď teda máme 4 roky na eh, vypracovanie, nejakého plánu, teda 4 roky po uplynutí lehoty eh, nemáme stále vypracovaný takýto plán. Tam sú nastavené určité postupy. Tá vaša správa je výborná, ale čo by spôsobuje obavy je, že keď eh, zelenou máme vyznačené tie ciele, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, do roku 2020, tak máme celú sieť e, oblastí Natura 2000 zároveň, ktoré ešte nemajú žiadny plán riadenia a ktoré teda nerešpektujú e, smernicu e, o biotopoch. To znamená, postupujú nezákonným spôsobom. Potom pokiaľ ide o lesné hospodárstvo, toto je naozaj veľmi dôležitá otázka v Európe pretože my naozaj staré pralesy eh, nahrádzame tým, že tam vysádzame invazívne stromy, aby sme v zápäti z toho získavali papier. Ale toto nie je ten správny postup. Ďakujem pekne. <clears throat> Pán Hojsik, renew. Uh, Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj za túto zaujímavú prezentáciu. Je tu množstvo vecí, ktoré boli nadnesené. Ďakujem pekne kolegom, ktorí sa tomu venovali a predniesli naozaj veľmi dobré otázky. Ale je tu jedna taká prísvitka, ktorá, ktorú ste ukázali a vy ste hovorili o tom, že je tu niečo také mm, strašidelné, čo prichádza z toho niekdejšieho východného bloku. Nuž a to je práve otázka e, smogu a znečistenia ovzdušia. Áno, toto je skutočne problém, toto sú veci, o ktorých členské štáty naďalej neustále diskutujú, ale zdá sa, že sme v tomto nič neurobili. Za tým sú dva faktory. Poprvé, samozrejme spaľovanie e, uhlia, aj pokiaľ ide o e, vykurovanie, aj pokiaľ ide o elektrárne, nuž a potom po druhé je to samozrejme doprava. Ja si kladiem otázku, či okrem toho spravodlivého prechodu tu nie je ešte aj niečo iné, čo je dôležité. Totiž Pokiaľ ide o tie európske normy pre kvalitu ovzdušia, tie sú ešte vyššie ako tie, ktoré sú nastavené pre VHO, pričom tie majú byť tým najnižším e, spoločným menovateľom a ja by som teda očakával, že Európska únia v tomto smere bude najlepším žiakom triedy. Takže, ako si myslíte, že by vyzerala celá tá tabuľka alebo ten diagram, ak by sme uplatňovali normy VHO? Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujeme pekne. Za zelených pán Kokaris. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi riaditeľovi za túto správu. Budem to čítať cez Vianoce. V každom prípade eh, je tu v podstate taký ďalší, mm, je to ďalší taký prídavok k, tej, e, k tým nárekom zelených, pokiaľ ide o environmentálne otázky. Toto sú veci, ktoré ale teda pochádzajú z našej agentúry, no a my sa musíme samozrejme e, ako inštitúcia podrobiť e, vede v tomto smere a treba naozaj nájsť tú správnu vedeckú metódu. Ja si myslím, že to piano, o ktorom ste hovorili, e, toto naozaj treba nejakým spôsobom vyriešiť, pretože my by sme neradi e, hrali nejaké rekviem ani pre planetu, ani pre ošípané, ani pre motýle, pretože to by predovšetkým bolo rekviem pre celé ľudstvo. Takže tu nemôžeme my nejakým spôsobom sa snažiť trestať toho pianistu, pretože my sme ten pianista. Máme pred sebou naozaj veľa práce, máme tu tých 33 bodov, tých politických opatrení, tak aby sme pretavili ten ekologický dohovor do reality a aby sa stal úspešným príbehom. Naozaj je dôležité, aby my sme boli tými lídrami, pokiaľ ide o environmentálnu spravodlivosť, tak povediať. Takže moja otázka na vás, pán rediteľ, je, ako v týchto naozaj veľmi naliehavých eh, chvíľach by ste vy možno navrhli, aby tieto údaje, to, čo napríklad bolo v tej prezentácii, bolo mm, lepšie k dispozícii nám všetkým, aj našim občanom. Napríklad, aby to nebolo, povedzme, zverejňované iba každých 5 rokov. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Kristensen, nech sa páči. Yes, um, for my kan og skal øh, intensiv landbrug gå hånd i hånd med biodiversiteten? Intenzívne polnohospodárstvo musí ísť ruka v ruke s diverzitou živočíšnych a rastlinných druh druhov. Je dôležité samozrejme aj vyrábať potraviny, takže e, intenzívne polnohospodárstvo, ale zároveň diverzite. 5 faktorov sa musí ocitnúť v tej novej zelenej dohode. Musíme mať bezpečné potraviny, zdravé polnospodárstvo, ale zároveň mať svet, v ktorom dokážeme žiť. Eleonora Evi. Eleonora Evi za nezaradených. Áno, ďakujem pekne, budem hovoriť po taliansky. Pán predseda, pán riaditeľ, ja mám dve otázky. Najskôr pokiaľ ide o pôdu, vy vo svojej správe hovoríte o stave pôdy a hovoríte o tom, že ten stav naozaj nie je priaznivý. Dokonca sa e, zhoršuje tento stav v porovnaní povedzme za posledných 10 alebo 15 rokov. Veľmi dobre vieme, že je tu množstvo dôvodov, prečo nebola prijatá smernica o pôde. Vy ste napríklad hovorili o biodiverzite. Nož aj ja by som navrhla aj e, taký cieľ, pokiaľ ide o neutralitu roku 2030, ktorý by sa týkal pôdy. Nože teraz pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, najmä pokiaľ e, ide o spaľovanie. Vy ste vykonali analýzu na, alebo teda bola vykonaná na, analýza na národnej úrovni v Taliansku. Mali sme tam aj koordinátorku a povedali, pozerali sme sa práve na tú e, kapacitu, pokiaľ ide o e, nakladanie s hospodárstvo, pardon, s odpadom No a hovorili sme o tom, že tá kapacita je 13 miliónov, kdežto my sme spálili iba 9,9 milióna tón ročne. Takže toto sú veci, ktoré treba riešiť, treba to lepšie riadiť. Čo si teda vy myslíte, pokiaľ ide o tlak určitých lobbystov, ktorí chcú vytvárať ešte ďalšie podniky, ktoré by mali na starosti spaľovanie odpadov? Pričom podľa mňa toto je niečo, čo je naozaj zastaralé, keď sa pozrieme na aktuálnu ekologickú politiku. Ďakujeme pekne, ďalší rečník. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi Bruningsovi za túto prezentáciu. Myslím si, že táto správa je naozaj veľmi dôležitá pre nás, ktorí tvoríme politiky. Moja otázka na vás ako na výkonného riaditeľa EEA je, keď sa pozrieme na návrh MFF, tam EA spada do kategórie agentúr, kde sa ten rozpočet e, udáva v nominálnych e, hodnotách. To znamená, dochádza tam k určitému zníženiu rozpočtu. Nože moja otázka je, aký vplyv toto bude na vás mať? Aký to bude mať vplyv na to, aby ste ďalej e, fungovali, aby ste nám poskytovali takéto kľúčové informácie nám, ktorí sme poslancami parlamentu. Ďakujem pekne. Áno, ja by som sa možno, že tiež ešte zaradil na zozname rečníkov, to je taká výsada predsedu. Ak sa pozrieme na tú priesvitku, kde ste mali tie jednotlivé ciele e, znižovania aj emisí o 2 máte možno nejakú hospodárskú analýzu, ktorá by e, zodpovedala tým jednotlivým položkám, tým jednotlivým cieľom? pretože o chvíľku tu budeme mať Franca Timmermansa, ale vieme, že ďalším krokom bude posúdenie vplyvov. Takže mňa by zaujímalo, e, akú úlohu v tomto kroku zohra e e EEA, možno aj na základe tých čísel, ktoré vidíme tu na obrazovke. Áno, ďakujem pekne za všetky otázky. Budem sa snažiť veľmi stručne na ne zodpovedať. Množstvo otázok sa samozrejme týkalo Európskeho ekologického dohovoru. Ja si myslím, že môžeme povedať, že pokiaľ ide o tie jednotlivé kapitoly dohovoru, a čo sa týka toho, čo na teraz vieme o celom tomto politickom balíčku, e, nikdy nebol politický balíček tak zosúladený s údajmi, ktoré vedci alebo agentúry ako tá naša poskytujú. Toto je naozaj e, faktické tvrdenie nikdy to zosúladenie nebolo tak veľké. Nuž a potom samozrejme otázka znie, či sme napojení aj na samotný proces. Áno, pretože úzko spolupracujeme s generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie, aj pre klimatické otázky. Máme tiež veľmi dobré kontakty s kambinetom e, e, výkonného podpredsedu e, pánom Timmermansom, hovoríme s, pardon, pracujeme s DGNR a s inými generálnymi riaditeľmi. Takže áno, my sme súčasťou práce na týchto návrhoch a taktiež tej následnej práce, napríklad pokiaľ ide o tie monitorovacie správy a overovanie, ktoré je veľmi dôležité tiež. Takže myslím si, že tá otázka, pardon, tá odpoveď na tú otázku je jednoznačne áno. keď predsednička Európskej komisie povedala, že dobre môžeme riešiť iba tie veci, ktoré dokážeme zmerať. Myslím si, že je tu množstvo nových prvkov v rámci tohto ekologického dohovoru, ktoré bude treba monitorovať, merať a tam môžeme zohrať dôležitú úlohu, pretože to je vlastne našou náplňou práce. Potom, pokiaľ ide o chránené oblasti, o tom hovoril pán González, áno, Myslím, že máme e, správu o stave e, prírody. To bola mm, súčasť e, kontroly vhodnosti, pokiaľ ide o smernice o, prírody, o prírode. Pardon. A tam máme také dva rozmery, ktoré vstupujú do hry. Poprvé, pokiaľ ide o chránené oblasti, tam stav prírody je lepší, ale v mnohých chránených oblastiach nám niečo chýba a síce naozaj veľmi dobré plány riadenia a tiež zdroje na dosiahnutie dobrého riadenia. Takže tie výsledky by boli ešte lepšie, ak by im zodpovedali povedali zdroje. Častokrát sú to veci, ktoré prichádzajú príliš neskoro, nie je tam ani dostatočný počet zamestnancov a tak ďalej. Nož a potom ďalšia vec, a to tiež úzko súvisí s rôznymi otázkami, napríklad pokiaľ ide o polnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, nemôžeme vyhrať boj, e, pokiaľ ide o biodiverzitu na 20% e, nášho územia. My takýto boj vyhráme na európskom území. To znamená, Mm, toto sú veci, ktoré sa sami, tak povediať neošetria. Áno, napríklad polovica európskych e, území sú v podstate morským prostredím. A tam sme trošku ešte obmedzenejší, pokiaľ ide o počet chránených e, kilometrov štvorcových a podobne. Toto je určite e, jedna z tých vecí, ktoré treba sledovať, pretože riadenie v tejto oblasti je ešte komplikovanejšie, pretože je to také naozaj meniace sa, viac sa meniace prostredie, pokiaľ ide o, o jeho zvládanie alebo riadenie. Nuž a potom spravodlivý prechod, environmentálna spravodlivosť, e, otázka smogu. Áno, ja som ukázal graf, e, ktorý naozaj súvisí s tým, čo sme my vykonali v rámci správy, ale keď sa pozrite na údaje pre naozaj veľké mestá, Máme tam také eh, prierezy eh, sociálno-hospodárskeho charakteru a toto sú tiež veci, ktoré častokrát vplývajú na ten stav. Áno, v Európe myslím si veľmi vážne berieme investície, pokiaľ ide o takýto eh, sociálny prechod, aby bol spravodlivý, ale sú to veci, ktoré treba monitorovať. Pokiaľ ide o tie sociálne a hospodárske záležitosti, tam máme veľmi dobré údaje, aj pokiaľ ide o environmentálne aspekty, tam máme veľmi dobré údaje ale potrebujeme dostatočné množstvo zdrojov na to, aby sme to všetko dali dokopy a aby sme vypracovali taký silnejší mechanizmus. Toto môže napríklad robiť Eurostat alebo napríklad aj my, ak by sme na to mali mandát, ak by teda potom v zápätí mohla byť vypracovaná aj nejaká legislatíva. A toto sú, aj keď je to možno prekvapivé veci, ktorým sa dosť venujú Spojené štáty. Tí majú e, napríklad už 20 rokov taký zákon, ktorý sa týka e, environmentálnej spravodlivosti, približne 20 rokov samozrejme. A sú tu určité opatrenia, ktoré e, príjmajú a ktoré sa opierajú o fakty a tak ďalej. Takže toto potrebujeme urobiť aj v Európe, vedieť, aké sú tie problémy, aké sú prípadné následky, ktorých oblastí sa to týka a podobne. To sa potom samozrejme e, týka aj tých e, údajov o kvalite ovzdušia, o ktorých ste hovorili. Potom pokiaľ ide o normy VHO, my sme sa pred pár týždňami stretli v Bratislave. Hovorili sme práve o otázkach ovzdušia. Máme aj webovú stránku Air Quality Index. Tam si môžete kliknúť na akékoľvek mesto v Európe Myslím, že ich tam 25 tisíc alebo viac. A tam máte v podstate takmer v reálnom čase poskytované údaje o kvalite ovzdušia. Môžete si to porovnať za posledných pár dní aj s inými mestami a aj e, porovnanie s normami VHO je možné. pokiaľ ide o e, úmrtia, ktoré súvisia s kvalitou ovzdušia, tam máme o jednu e, tretinu zníženie e, tohto počtu, to je zhruba 40 tisíc ľudí. Takže toto sú veci, ktoré sme tiež zapracovali do, toho, do tej poslednej správy o stave ovzdušia. Potom sme tu mali otázku, pokiaľ ide o tú tabulku piano. Áno, ja si tiež myslím, že my sme tým pianistom, s tým by som súhlasil, pretože takýto je ten vývoj, takéto sú tie tendencie. Ale ak budeme vykonávať e, Európsky ekologický dohovor, ak viac miest e, budú, e, bude robiť to, čo napríklad robia finalisti Európskeho zeleného hlavného mesta, tak sa tá situácia zlepší. Ak budeme napríklad lepšie implementovať legislatívu, nebudú tam nejaké nejaké eh, problémy v tejto oblasti, tak samozrejme môžeme veci zmeniť. My sme sa pozreli na tie tendencie, ak počítame s tým, že by sme pokračovali v takých činnostiach, ktoré vykonávame doteraz. Ale ak to tak nebude, tak potom samozrejme sa budeme musieť aj my tomu nejakým eh, spôsobom prispôsobiť v rámci odhadov Takže určite by to potom eh, bolo pozmenené. Potom pokiaľ ide o sprístupnenie údajov častejšie ako každým, každých 5 rokov, pokiaľ ide o sprístupnenie občanov, áno, určite áno. Častokrát teraz už máme také rôzne intuitívne nástroje pre ľudí, ktorí používajú IT, prístroje. Pred rokmi napríklad 3 eh, milióny ľudí E, konzultovali takéto e, údaje a za minulý rok to bolo dokonca e, niekoľko desiatok miliónov, takže naozaj čoraz viac sa zapájame, napríklad používame aj vizualizáciu vďaka systému Copernicus. Máme tam aj tie geopriestorové informácie, ktoré sú naozaj veľmi vizuálne, takže občanom je to naozaj o mnoho jasnejšie. Samozrejme súhlasím aj s tým, že ak máme nejaké potravinové e, systémy a súčasťou týchto systémov samozrejme sú polnospodárske praktiky, ale napríklad aj rybolov, tak toto samozrejme musí mať e, nastavené rôzne ciele v rámci našej spoločnosti, napríklad e, zdravé jedlo, bezpečné potraviny, potraviny, ktoré e, nespôsobujú zbytočný tlak mimo Európy, napríklad pokiaľ ide o celý ten reťazec pre soju. Toto by samozrejme potom malo viesť k zdravému životnému prostrediu pre nás a pre samozrejme aj k samotnému zdravšiemu životnému prostrediu, nielen v Európe. Nuž a toto z časti súvisí aj s otázkou pôdy. Myslím si, že jeden z tých e, prvkov, ktorým sa ľudia venujú, je napríklad e, to ochranné, e, pôdoochranné polnohospodárstvo. To môžeme napríklad robiť tým, že to polnohospodárstvo bude extenzívnejšie. Sú tu naozaj mnohé inovácie, ktoré môžeme uh, uh, začať uplatňovať, pretože doteraz sa mnohí polnospodári venujú praktikám, ktoré nie sú až tak e, inovatívne a sú dosť intenzívne. Ale teda, ak budeme mať správne stimuly, ktoré sa budú uberať týmto smerom, tak uh, sa to určite zlepší. Toto je napríklad súčasťou stratégie z farmy na vidličku a takýmto spôsobom sa to potom bude zapracovať aj do spoločnej polnohospodárskej politiky. Nuž a potom, čo sa týka pôdy. Áno, je tu veľký tlak na pôdu, jednak je tu biodiverzita pre pôdu, potom je tu fragmentácia krajín, rastliny, e, zaberanie e, pôdy, pretože stále viac pôdy zaberáme. E, keď sa pozrieme napríklad na správy za posledných 25 rokov, tak vidíme, že je to ďalších 7 ktoré sa takto zabrali. Toto samozrejme nie je v súlade s našimi všeobecnými cieľmi. My potrebujeme naozaj také tie regeneratívne pôdoochranné postupy. To sú určite pozitívne ciele, ktoré by sa dali zapracovať pod hlavičkou biodiverzity. Toto sú teda určite veci, na ktorých sa eh, v tých politických kruhoch pracuje, s ktorými sa počíta. Potom, pokiaľ ide o tú, o ten, o tú zásadu čistej eh, neutrality, nemám nejaké vyhronené stanovisko k tejto zásade. Ja si myslím, že celú tú zásadu treba poňať tak, že celé ekosystémy treba posilniť a treba ich o mnoho lepšie riadiť. A toto mi pripomína takú nálepku, ktorú som videl na narazníku v USA a síce, že mali by sme sa presať eh, správať k našej pôde ako k špíne. A toto, myslím si, je celkom výstižné. Nož a teraz rozpočet. Áno. Eh, my sme súčasťou tej kategórie agentúr v rámci aktuálneho návrhu, ktoré teda sú eufemisticky nazývané, že v nominálnom poňatí to zostane stabilné, ale samozrejme to tak nie je, pretože máme infláciu. Uh, Máme návrh komisie, podľa ktorého teda nakoniec dojde k zníženiu o 14 my máme samozrejme napríklad budovu, ktorá má fixné náklady a to teda bude znamenať, že takéto zníženie zdrojov e, sa pretaví v značnom znížení stavu personálu, čo samozrejme je vrcholne nekompatibilné e, s očakávaniami ktoré sa od nás, eh, eh, alebo teda ktoré sa raz na nás sústredia, pokiaľ ide o spoluprácu na tom ekologickom eh, dohovore. Ak by sme mali byť teda schopní vykonávať tú správnu analýzu, tak nemôže tá situácia zostať tak, ako je to v tom návrhu. Ak chceme sa zosúľadiť s tými politickými cieľmi, tak si treba uvedomiť, že máme 210 zamestnancov a máme naozaj veľmi malý rozpočet a ja samozrejme som realistom, ja nečakám, že nám pridelia stovky ďalších zamestnancov, ale potrebujeme posilniť naše kapacity, pretože takýmto spôsobom budeme môcť lepšie plniť tie očakávania, ktoré od nás máte vy, či už rada, alebo parlament, alebo komisia. Takže to je jasné. Hm. Um do we have inputs for an... Ďalšia otázka, či Máme potrebné údaje na to, aby sme vyhodnotili dopady z makroekonomického odvetvového hľadiska, pokiaľ ide o tie trajektórie minus 45, 50, 55. Máme ich čiastočne k dispozícii napríklad pre energetiku. Tu sme naozaj e, robili niektoré akože e, zásadné e, štúdie, takisto sa to týka sektoru mobility a je zrejme, že bude potrebné zvýšiť investície v celej Európe, aby sme mohli zmapovať, čo by na tejto úrovni znamenala Európska zelená dohoda. Myslím si, že je to možné urobiť, pokiaľ sa nám podarí zoskupiť informácie, ktoré existujú v rámci systému na jeho rôznych miestach a práve tie využívame na hodnotenie vplyvov, ale myslím si, že pokiaľ ide o túto zelenú dohodu a jeho makroekonomické a socioekonomické, jej socio, makroekonomické a socioekonomické e, vplyvy, tak je potrebné, aby sme v podstate virtuálnym spôsobom všetkých tých hlavných e, aktérov nejakým spôsobom dokázali e, vyťažiť z hľadiska ich jednotlivých sektorov. Ďakujem a teraz máme dve minúty na... Počkej, Uh, dve minúty na záver. Uh, čiže pani, ja som uh, Lena Nej, ja som ja za parlament, za Európsky parlament, tu zastupujem správnu radu, som, pracujem na univerzite v existuje v Švedsku. To, o čom sa tu dnes hovorí, je veľmi dôležité, napríklad z hľadiska budovania Európy, táto zelená dohoda. E, dôležité sú tie vedomosti, ktoré vy prinášate, rovnako ako aj tie hodnotenia, e, inovácie a usmerňovanie rozhodovania v Európe. E, takisto je dôležitá tá sieť, ktorú máte v Európe a vo všetkých členských štátoch. Agentúra je veľmi malá, ako sa tu to už povedalo. A e, jej vzťah e, ku všetkým tých témach, témam, ktoré by ste mali pokryť. E, zkrátka, tá agentúra je malá z hľadiska toho veľmi širokého záberu a z toho dôvodu, že neprestane sa objavujú nové a nové témy. Agent ktorá si v súčasnosti vyvíja svoju stratégiu na e, ďalšie 10 ročia do roku 2030 a 2050 a toto je veľmi dôležité. Ja by som chcela tu dodať ešte jedno želanie. To, čo ste tu dnes prezentovali, je veľmi dôležité a ja by som veľmi rada videla každoročne kratšiu verziu takéto správy, aby ste tu chodili e, raz do roka a ob oboznamovali nás s tým, čo sa v tejto dôležitej oblasti deje ehm, ešte jedna posledná krátka reakcia. My ehm, vypracúvame každoročnú správu o ukazovateľoch, ale to nie je to isté ako tá diskusia, ktorá v súčasnosti prebieha o tom, akým spôsobom ehm, sledujeme plnenie milienových rozvojových cieľov a ďalších programov. A dochádza tu teda k istému prekryvaniu sa a je potrebné, aby sme tú diskusiu viedli efektívnym spôsobom, aby sa tieto zdroje nejakým spôsobom e, lepšie zacielili. Preto tá diskusia prebieha tu na, ale aj s inými aktérmi, napríklad Eurostatom a ďalšími inými agentúrami, ktoré sú dôležité z hľadiska pochopenia tejto práce. A my teda tieto e, správy vypracovame e, každoročne a takisto, keď sa v parlamente e, pripravuje rozpočet, tak takisto do toho vstupujeme. Chcel by som sa mimochodom poďakovať parlamentu za podporu, ktorú sme dostali predovšetkým od tohto výboru, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2020, pretože boli pre agentúru navýšené isté zdroje, čo je pre nás zásadne dôležité, pretože je to v súlade s tým trendom, my sme v posledných rokoch prišli o niektorých pracovníkov v dôsledku úsporných opatrení a preto si cením e, tú podporu, ktorú agentúra v parlamente dostáva. Ďakujem. Okay. We are going to resume. Um, takže pokračujeme a máme eh, to potešenie tu privítať výkonného podpredsedu pána Franca Timmermansa. Prišiel medzi nás niekoľko dní po jeho plenárnom vystúpení o zelenej dohode a preto si my veľmi ceníme, že máme takúto možnosť ako náš výbor sa zamerať na niektoré zásadné veci, o ktorých sa len v krátkosti hovorilo na plenárke. Takže najprv dostane pán Timmermans e, približne 15 minút na jeho vystúpenie, potom dostanú slova koordinátori, každý z nich na dve minúty. A už teraz máme pripravený zoznam rečníkov, ľudí, ktorí sa prihlasili, takže najprv 15 minút pán Timmermans. Veľmi pekne ďakujem. Prekvapuje ma, že tu vidím aj Basa, aj ďalších členov madridskej delegácie. Ja som mal pocit, že som vás predbehol, ale vidím, že vy už ste tu. Zajtra budeme, pokiaľ viem, na plenárke hovoriť o Madride, ale v tom, tejto súvislosti môžem povedať jednu vec a to, že svet sa na nás skutočne pozera. E, e, Európska zelená dohoda vzbudila veľký záujem v Madride a opakovane sa ma pýtali, žiadali, žiadali ma, aby som im ju vysvetlil. A Eh, vzhľadom na, že na eh, konferencii neboli prítomné významné delegácie z, zo Spojených štátov a z tak eh, a, a z Číny európska úloha môže v tomto smere byť veľmi dôležitá, pretože Európa prejavila ochotu prevzať zodpovednosť a svoju schopnosť niečo ponúknuť zvyšku sveta Všetky naše ekonomiky, všetky naše eh, krajiny od a naša spoločnosť od poslednej priemyselnej revolúcie závisí od posilných palív. A o čo nám ide? O zachovanie vysokej úrovne prosperity, ekonomického rastu, lepšej, eh, lepšej životnej úrovne ľudí bez toho, že by to bolo všetko založené na uhli. Zelená dohoda to je európska snaha o to, aby sa prvky zmeny paradigmy e, od e, uhlíkovej ekonomiky, teda prechodu od uhlíkovej ekonomiky k planete ktorá je schopná prežiť a ktorá dokáže byť dobrým prostredím pre ľudí, tak toto je to, čo je tým e, jadrom zelenej dohody. A preto si dovolím tvrdiť, že toto je jedna z naj, že toto je jeden z najambicioznejších projektov, ktoré kedy Európska únia pripravila. Nepoznám žiadny iný projekt, ktorý by bol porovnateľný s týmto, aj keď si zoberieme napríklad tvorbu vnútorného trhu a tak ďalej. Mám pocit, že toto je niečo, niečo, čo má nejakým spôsobom e, pre, naštartovať nový spôsob toho, čo robíme, ako žijeme. E, e, naša najmladšia generácia to od nás žiada. A my máme práve vďaka týmto mladým ľuďom tú potrebnú dynamiku. Na mňa to v poslednom čase skutočne veľmi zapôsobilo, pretože klimatickí skeptici, tí ľudia, ktorí popierajú klimatickú zmenu, majú svoje deti a práve tieto deti na nich vplývajú a pre nás je toto veľmi dôležité hnutie. Napríklad časopis Times sa rozhodol za osobu roka vymenovať 16-ročnú environmentálnu aktivistku. A myslím si, že my to potrebujeme takisto využiť a nadviazať na to. Čiže my musíme prejsť od vyhlásenia o tom, že potrebujeme zmenu paradigmy, musíme prejsť k tvorbe politiky a príjmaniu legislatívy. Dúfam, že v nadchádzajúcich piatich rokoch sa nám podarí presmerovať e, kurz e, a ak sa nám to podarí, tak potom budeme e, tento kurz ďalej presadzovať na základe jednotlivých bodov, ktoré budeme musieť postupne dosahovať. Ja tomu verím, ale takisto viem, že je to veľmi, veľmi zložité. Ktoré sú teda zásadné e, princípy zelenej dohody? V prvom rade musí byť založená na dôkazoch. E, čo som sa ja za posledných 5 rokov naučil v súvislosti s príjmaním legislatívy, to sa musí využiť aj v tomto prípade, pretože predovšetkým na základe skúseností pri príprave stratégií o plastoch, tak sme si uvedomili, že je potrebné, aby sme my vždy po posúdili to, čo je realizovateľné a takýmto spôsobom vieme urychliť legislatívny proces. Vieme nájsť spôsoby, eh, ako prijať štandardizované eh, hodnotenia vplyvov eh, v lete budúceho roka sa bude konať ehm, komplexné hodnotenie ehm, posunu ku klimatickej neutralite ehm, do roku 2030 a zniženiu emisí do roku 2030. Má sa to všetko udiať do leta, aby sme boli pripravení na Glasgow, pretože to stretnutie v Glasgowe bude po Madride ešte dôležitejšie kde tie výsledky neboli až také uspokojivé. Ak sa nám to teda podarí, urobiť toto hodnotenie, tak uvidíme, ako jednotlivé ekonomické odvetvia, e, doprava a tak ďalej dosiahli stanovené ciele. Po tomto hodnotení potom e, budeme revidovať naše politiky s tým, že do júna 2021 by sme mali pripraviť plný balík opatrení. E, ten máme jediný ekosystém, v ktorom žijeme a z ktorého žijeme. Potrebujeme, eh, aby eh, sme zachovali biodiverzitu pretože dochádza skutočne k riziku, že prídeme asi o milión druhov. Potrebujeme čisté prostredie, potrebujeme čisté a zdravé potraviny, potrebujeme chrániť polnospodárstvo a lesníctvo, potrebujeme čisté mesta, čistú vodu a čistý vzduch, ktorý dýchame. Rozprával som sa s polským publikom nedávno kde e, politici hovorili, že pre nás je to príliš ťažké, ale ľudia hovorili, to sa musí urobiť, my sa v mestách dusíme, to nie je už priateľné, čiže my potrebujeme čisté prostredie, ale musíme to robiť správnym spôsobom. Takisto potrebujeme priemyselnú stratégiu, pretože potrebujeme stratégiu orientovanú na e, rast, ale musí byť presne e, musí zodpovedať týmto kritériám. Takisto sú potrebné investície. Potrebuje minimálne 260 miliard e, eur investícií každý rok. Čiže to sú obrovské sumy. A náš záväzok, že urobíme tieto investície, e, súvisí aj s so súkromnými investíciami. Je potrebné, aby sme ich získali, pretože keby sme nekonali, tie náklady by boli obrovské. E, priemysel a banky sa e, podľa všetkého hýbu rýchlejšie než politika, ale to by sa nemalo stať. My by sme mali byť popredí a nemali by nás predbehnúť alebo nemali by nás usmerňovať banky a priemysel. Potrebujeme teda mechanizmus spravodlivého prechodu. Tu nejde o financovanie e, toho prechodu, ktorý by, ktoré by sa malo zabezpečiť na základe tohto fondu. Práve je potrebné zabezpečiť, aby tento prechod sa robil správnym spôsobom. A toto je dôvod, pre ktorý sa zameriavame na tento, na tento spravodlivý e, prechod. E, mohli by sme využiť okolo 100 miliard eur, ale potrebujeme na to aj zelené obligácie alebo rôzne ďalšie e, prvky tohto mechanizmu. A ďalej posledným pilierom, pilierom to je klimatický pakt. Táto dohoda je určená pre ľudí a preto by ju mali naplňať ľudia. Vlády sa snažia e, e, vlády sa vymieňajú a je potrebné, aby tu boli e, zapojení všetci rôzni aktéry, aby boli súčasťou rozhodovania. Klimatický pakt by mal byť naplňaný a v tomto smere môže poskytnúť usmernenie aj tento výbor. Keď sa to všetko podarí urobiť správne, čaká nás úžasná cesta, ale ak nie, tak eh, to bude ďalšia zlyhaná stratégia a všetci sa budú Európskej únii vysmievať. Myslím si, že pre Európu sa otvorila príležitosť, aby sa znova našla a myslím si, že tento eh, že, že tu môže veľmi veľkú úlohu zohrať aj eh, Európsky parlament tak, aby do 5 rokov sa tento trend naplnil a stal nezvratný. Ďakujem. Uh, Začneme s prvým uh, kolom uh, otázok a prednosť majú koordinátori za EPP. Ďakujem pekne, pán výkonný podpredseda komisie, za to, že ste prišli a blahoželáme k, tom, k tej zelenej dohode vám, Uršule von der Leyen a celému e, celej komisii. EPP plne podporuje tú zelenú dohodu, aj všetky tie detaily, ten spravodlivý prechod, aj, tá, aj chválime to, že máte priemyselnú stratégiu, a že skutočne trváte na e, tom e, posúdení dopadov na tej doložke vplyvov. Ja sa pokúsim nejako premostiť to, čo sa udialo v Madride smerom k tej zelenej dohode. Musím povedať, že ten konkrétny výstup je sklamením, aj keď tvrdíme, že lepšie nemať žiaden výsledok namiesto zlého výsledku. A tak to asi aj dopadlo. Nuž na pôde bilaterálnych dohôd som mal pocit, že mnohé veľké hospodárske celky sa chcú pridať na stranu Európy, na stranu väčších ambícií. Táto stránka zelenej dohody je veľmi dôležité, aby sme e, vlastne e, rozšírili e, ten rozsah svojej pôsobnosti, aby sme neboli osamotení. Ďalšia téma, ktorej sa chcem venovať a poukázať na ňu sú lesy a lesníctvo. Je o nej zmienka. E, vy ste hovorili o tom, že 2 miliardy stromov sa má zasadiť, ale skade na to zoberieme. Malo by to byť pod strechou spoločnej poľnohospodárskej politiky a komisia ale navrhuje určité škrty v druhom pilieri. Ale e, tam e, stade by mali prichádzať peniaze pre lesné hospodárstvo No a myslím si, že treba venovať pozornosť, väčšiu pozornosť e, e, tomu spoplatneniu všetkého, čo zanecháva uhlíkovú e, stopu a viac zohľadniť opatrenia, ktoré sa opierajú o trhové mechanizmy za socialistov. Ďakujem, pán komisár Timmermans. Ako obvykle, bolo veľmi zaujímavé si vás vypočuť na základe diania minulého týždňa e, zelenej dohody a vôbec v náväznosti na COP25. Dospela som k pocitu, že mám na čo byť hrdá ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Myslím si, že sme sa dopracovali k niečomu, čo dokonca prečilo moje opač- očakávania. Tie očakávania neboli nízke, to stojí za chválu. Domnievam sa, že toto e, e, je takým darčekom pre diskusiu, diskusie voči mladým e, ľuďom. Takže mladí ľudia sú veľmi blízko rečničky tá mladá generácia je niekedy e, e, náročná, áno, to je pravda. A e, v rámci tej zelenej dohody môžeme byť úspešní len vtedy, keď budú všetci na našej strane, keď občania budú na našej strane, ak to bude za ľudí a spolu s ľuďmi ako sociálny demokrat sa teším tomu, že kladete aj vy dôraz na ten spravodlivý prechod. To je E, e, významný signál. Zostáva však viacero otáznikov, otvorených otázok, tým treba venovať ďalšiu pozornosť v najbližších rokoch. Schéma ETS. Áno, všetci vieme, ako sa to týka cestnej dopravy, ako to spolu súvisí s tou emisnou schémou. E, ja by som sa chcela dotknúť aj lodiarstva. Myslím si, že môžeme očakávať v roku 2021 v rámci revízie ETS aj zmenu v tejto oblasti? Potešila by ma reakcia z vašej strany ja si, e, e, e, je dôležité venovať pozornosť ukazovateľu lineárnej redukcie vo svetle cieľového roku 2030. Bolo by dobre venovať pozornosť aj tzv. Um, povolenkám poskytovaným zdarma. Čo sa týka stratégia boja proti znečisteniu, bude to DGNV, ktoré bude gestorským generálnym riaditeľstvom v tejto téme. Je v tom trošku zmeno, zmetok a e, e, by bolo treba e, do toho vniesť jednoznačnejšie veci. Všetci si uvedomujeme, že po celom svete strácame živočíšne a rastlinné druhy a preto potrebujeme veľmi silnú legislatívu v oblasti chemikálií. Myslím si, pán, pán Timmermans, musíme sa dohodnúť, aký, či budeme vyslovovať váš titul. Keďže ja som o 16 rokov starší ako ste vy, tak ja vás budem oslovovať Franc. Vy ste hovorili o tom, že treba ako si vytýčiť tú traj- trajektóriu. Je veľa takých, ktorí sa snažia veci vytýčiť. V angličtine toto slovo vytýčiť má aj takú ironickú konotáciu, že miešať karty. Čo, sko- čo, čo skoro bude e, čínsky sami, Čína EU a ďalšie dôležité udalosti. A bolo by dobre e, mať určité hmatateľné výsledky pred čínskym samitom. Bolo by dobre teda spresniť harmonogram. Ďalšia Dôležitá otázka je štruktúra klimatickej legislatívy. Má to byť rámcová legislatíva? Ak áno, aký je ten rámec a ako to súvisí s, so správou veci verejných na obdobie 2020 až 2030. Aj tam totiž to sú veci, ktoré vytýčujú trajektóriu. Je potrebné zabezpečiť, aby tie trajektórie boli viac menej rovnaké. No a ak máte predstavu o tej štruktúre klimatickej legislatívy, tak dokážeme sa zhodnúť na tom, Ako vaše nové údaje minus 55 zapadajú do tejto štruktúry a bude tak tá, táto štruktúra mm, pripravená a uvažuje sa teda o tom, e, že tá štruktúra by mohla byť predmetom aj určitej revízie po uplynutí určitého času. Vy ma môžete oslovať NIOS, nech sa páči. Pokiaľ by ste mohli uviesť nejaké e, odpovede, ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem eh, pánovi eh, prvému výkonnému podpredsedovi komisie, pán Timmersman. My Holandiania milujeme eh, tituly. To načasovanie zelenej dohody je vynikajúce, pretože je to zamerané na úplný zvrat pri tej transformácii novej ekonomiky. Ak si pre, prečítate to zdôvodnenie a a takú synopsu tejto novej dohody, tak je to taký zelený manifest a je to e, e, potešujúce pre všetkých, čo tu sedíme. Najdôležitejšie však je realizácia, implementácia. hovorí sa o mnohých ďalších nadvedzujúcich stratégiách, koncepciách, ale to zároveň znamená, že vyplávajú na povrch nové otázky. Z toho množstva vyberiem dve. Prvá, biodiverzita. Áno, biodiverzita to je jedna z najväčších hrozie. Biodiverzita, teda úbytok biodiverzity napreduje veselo ďalej, no a súčasťou toho riešenia je ochrana sú tie e, zaistenie tých chránených oblastí a postarať sa o to riadne. E, jedna z kľúčových faktorov je je polnohospodárstvo. Reforma spoločnej polnohospodárskej politiky, e, ktorá sa, e, sa započne budúci rok, bude sa realizovať 7 rokov a potom, potom uplynutí 7 rokov sa chce, chceme venovať e, faktorom, ktoré ovplyvňujú biodiverzitu. Ako si mi to časovo nesedí, kolidujú tie, tu tie lehoty, E, reformy spoločnej polnospodárskej politiky a biodiverzitu, pretože najprv spustíme tú reformu e, a revíziu spoločnej agrárnej politiky a potom začneme s prehodnotením biodiverzity. Druhá otázka. Druhá otázka sa týka obchodných politík. Vy hovoríte o tom, že e, my formulujeme záväzné požiadavky vo svetle Parískej klimatickej dohody, ale keď sa e, štát, ktorý podpíše Madridskú dohodu, ale nekoná v zmysle tejto dohody, a o tom sme sa presvedčili v Mexiku a mám na mysli Brazíliu, e, e, nekoná. Takže kedy zabezpečí komisia to, že tu nejde len o akési papierovačky v súvislosti s Parískou dohodou, ale že tá kapitola, ktorá sa týka biodiverzity z tejto parískej dohody aj zaváži a bude pretavená do praxe, do konkrétnych krokov. E, pán Arvoisa herra Pán e, Hakarainen z ID. Ilmasto ei olisi muuttunut. On sen tuolla pohjoisessa kyllä... Pekne. E, zdá sa, že klíma sa mení, aj keď často sa tvrdí opak. Aj my na severe pozorujeme zmeny posledných 30 rokov. Zelené strany a ich agendy majú tieto šialené ciele, ktoré sú úplne odtrhnuté od reality. E, takzvaný zelený sen. Ten zelený e, sen útočí na lesné hospodárstvo v mojej domovine, vo Fínsku Existujú štáty, kde je veľmi málo stromov, ale vo Fínsku to rozhodne neplatí. 1,5 stupňa Celzia je akési sveté číslo, ktoré sa stalo mantrou, každý to opakuje dokola. E, slnko, ktoré ničo nevie o e, takýchto cifrach tohto nezmyselného čísla údaja a evokujú sa aké biblické scény, hovorí sa o konci sveta každý deň a tieto prehnané ciele v konečnom dôsledku prinesú to, že bude čoraz prísnejšia daňová politika. A ako, ako to zdôvodníme našim úbohým občanom, ako im vysvetlíme, keď bude e, benzín stáť 3-4 eur za liter? To je utopia e, e, CO2 emisie elektrických aut sú vyššie ako moderných naftových motorov, ak berieme do úvahy celý životný cyklus, prečo Parížská dohoda dala voľnú kartu Číne E, v oblasti emisí. Jednoducho EU koná proti svojim záujmom. E, hrdusíme vývoj v Európe. A táto, toto klimatické šialenstvo je novodobé šialenstvo. Mali by sme použiť zdravý rozum. Dobre. Aleksandr, Alexander e, Vondra za EKR. E, vážený pán, pán podpredseda komisie, ja vám prajem veľa šťastia e, zo srdca jeden z najbystrejších mozgov vy ste jeden z najbystrejších mozgov komisie, a kedy komisia mala, chce vlastne presadiť túto zelenú dohodu, ktorá je vlastne revolúciou. Tú revolúciu presadíte v Európskom parlamente, ale oveľa ťažšie ju bude presadiť občanom EÚ predovšetkým tým, ktorí budú sa priamo potýkať pod dopadmi tejto dohody. EKR s nadšením bude s vami spolupracovať pri e, rozumných, realizovateľných klimatických koncepciách. Máme však určité výhrady voči záverom, ktoré sa objavili v texte publikovanom minulý týždeň. Máme určité obavy z postupov, ambícií finančného krytia a napätí, ktoré by to mohlo vyvolať nielen v Európe, ale dokonca aj vo vzťahu Európy k okolitému svetu. Čo sa týka postupov, apelujeme v prospech úzkej spolupráce. To znamená na báze konsenzu s Európskou radou ak hovoríme o ambíciách, viete, pred hodinou sme tu e, čítali, oboznamovali sa so správou EEA. Hovorili sme o aktuálnej situácii a o cieľoch do roku 2030 a len 7 z 28 štátov EÚ e e, sa, sa zmestí do limitu. Takže musíme sa vyvarovať toho, aby tie ciele, ktoré sme si vytýčili, sa postavili proti nám. Chceme mať e, jednotnú víziu alebo stratégiu ohľadom finančného krytia. Kde na to zobrať? Musíme si uvedomiť, že vzniká napätie v rámci Európy aj vo vzťahu Európy k okolitému svetu. Madridská e, konferencia nás na to upozornila vehementne a e, kancelárka Merkelová minulý týždeň konštatovala, e, že ten mechanizmus e, karbonového, úpravy karbonovej stopy môže poviesť k zosilneniu už započatej obchodnej vojny. Ďakujem. Za guhe. Pani Silvia Modik. Ďakujem. Pán Timmermans. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste sa dostavili a že ste pripravení e, s nami prediskutovať túto veľmi dôležitú vec. Je dôležité, aby sme všetci pochopili to, že ak chceme riešiť klimatické problémy, tak musíme sa dotknúť všetkých odvetví. Chceme sa poďakovať aj za ten e, prechodový fond je dôležité vtiahnuť do procesu priemyselné odvetie, polnohospodárstvo, potravinársky priemysel, ale čo je najdôležitejšie, e, sú ľudia. E, e, tá sociálna spravodlivosť musí byť na zreteli. Ak chceme byť karbonovo neutrálny, uhlíkovo neutrálny v horizonte 2050, tak veľmi dôležitý je ten najbližší krok. To znamená naplniť cieľové čísla pre rok 2030. Hovoríte o 50 a hovoríte o trajektórii smerom k 55 percentám. 55 je minimálne kritérium, ktoré musí byť naplnené. A to zároveň znamená, že je potrebné lepšie rozpracovať tému zachytávania a uskladňovania uhlíka. V roku 2040 sa môžeme ocitnúť v takej situácii, keď bude, keď bude veľmi keď bude nevyhnutné revolučná zmena, aby sme dosiahli tú uhlíkovú neutralitu v roku 2050 a to môže byť e, veľmi nákladný špás a zohľadňovali ste to, ako to chcete zohľadniť aj v ďalšej legislatíve. Pokiaľ tie systémy zachytávania a uskladňovania uhlíka sa nebudú vyvíjať tak, ako predpokladáme, čo s tým? E, e, hovorili sme o lesnom hospodárstve, hovorili sme o polnohospodárstve, tam sú obrovské e, resty. Jednoducho, ako zabezpečíte to, aby polnohospodársky sektor fungoval tak, aby to bolo viac na prospech klímy. Eh, biodiverzita je veľmi dôležitá, vy ste sa o tom zmienili. Áno, pokiaľ však neurobíme zmeny, zásadné zmeny v spôsobe fungovania a myslenia v oblasti polnohospodárstva, tak sa vôbec neposunieme ďalej. A to platí a mimochodom aj pre Fínsko, eh, pán Hakarainen. My si myslíme, eh, že Ehm, to sú veci, pán Hakarajnen, mimochodom e, musíte myslieť, e, aj keď ste to prezentovali trošku opačnom pare v súvislosti s lesmi. Jednoducho, to, musíme, to sú veci, ktoré je potrebné zohľadniť v našej budúcej lesnej politike. Takže to bolo prvé kolo otázok a teraz odpovede. No pokúsim sa. This, this... Áno, pán Lize, máte pravdu, ja som toto aj jasne pochopil v Madride. Na budúci rok budeme mať eh, pred sebou naozaj veľkú úlohu, pokiaľ ide o klimatickú diplomáciu eh, vo vzťahu k zvyšku sveta. Máme tu dobrú aj zlú správu. Dobrá je tá, že keď som predstavoval novú ekologickú dohodu, tak Kanada povedala, že budú postupovať rovnako, teda uhlíkovo neutrálny do roku 2050, rovnako Kolumbia, Čile, a taktiež tu bolo veľa krajín, ktoré sa minimálne zaujímali o to, ako to plánujeme urobiť. Nož a potom zlá správa, berúc do úvahy celosvetovú situáciu. Máme tu dôležitých partnerov, ako napríklad Čína. Tí si na teraz nie sú istí, vyčkávajú, takže budeme musieť naozaj investovať veľa úsilia do týchto kontaktov. Brazília, tí jasne veci blokujú, a častokrát e, spolupracujú s ďalšími krajinami, ktoré sú o mnoho bližšie k nám, napríklad africké krajiny. Takže musíme naozaj e, e, nadviezať bližšie diplomatické kontakty s Afrikou, napríklad s Južnou Afrikou. Častokrát oni veci vidia podobne ako my, ale pritom majú pocit, že tí ich bohatší partneri ich na nich zabudli. Takže áno, určite máte pravdu určite potrebujeme zapracovať na klimatickej diplomácii. Môžeme to povedať aj Manfredovi, keď už sa oslovujeme prvými menami. Áno, je to v poriadku. Nič iné nepotrebujeme, je to v poriadku. Dobre, Áno, budeme používať 25, e, všetkých 25. No už a potom e, sa dostávame k otázke lesného hospodárstva. Áno, máte pravdu, potrebujeme konkrétne opatrenia, to je naozaj veľmi dôležité. Taktiež máte pravdu, keď hovoríte, že sa treba uistiť, že na to budeme mať dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Samozrejme, tým musíme mobilizovať, e, napríklad európske fondy. Ten prvý pilier, toto si musím ešte naštudovať, ale myslím, že aj prvý pilier by sa dal využívať viac, ako sa využíva dnes v rámci SPP aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť. Ale toto sú určite veci, o ktorých musíme v nadchádzajúcom čase diskutovať. A toto, viete, je tá najlacnejšia možnosť, je to naozaj to najlacnejšie opatrenie. Je to ďalej aj príležitosť pre polnohospodárov, je to príležitosť, ako zlepšiť životné prostredie v našich mestách. Je to taktiež príležitosť eh, zlepšiť eh, možnosti obnovy biodiverzity. Takže ja vám neviem úplne presne povedať, eh, presne odkiaľ tie peniaze prídu, ale určite je relatívne lacné investovať do opätovného zalesňovania v Európe. Takže ja si myslím, že potrebujeme aj podporu širokej verejnosti v tejto veci. Lebo ja sa domnievam, že je ľahšie hovoriť o veciach vysádzania stromov ako o iných e, finančných otázkach. A toto je pritom vec, ktorá môže e, zlepšiť ekologizáciu miest. Ale treba postupovať inteligentne. Nemôžeme len tak prísť a na rašeliniskách začať e, vysádzať stromy. To nie je inteligentné, ale môžeme omladzovať lesy, ktoré už máme, ktoré nám môžu e, naozaj pomôcť, či pokiaľ ide o zlepšenie stavu lesného hospodárstva v Európe. Toto je, myslím, veľmi dobrá možnosť. No už a potom, pokiaľ ide o e, oceňovanie uhlíka, opäť s vami súhlasím. Musím si dať pozor, aby som nesúhlasil e, s vami za každým, ale tentokrát naozaj súhlasím. Oceňovanie uhlíka je jednou alebo jedným z najdôležitejších prvkov ak som sa niečo naučil v Madride, tak určite toto. Jedna vec, e, ktorá sa stane, keď tá cena stúpne, je, že bude príliš e, cenovo náročné využívať e, zdroje energie, ktoré nie sú obnoviteľné. Takže áno, treba sa pozrieť na iné odvetvia, Mali sme k tomu ešte aj ďalšiu otázku, myslím. Áno, potom tá lodná doprava. Áno, určite, toto je jedna z priorít. Pretože doteraz, myslím, sme v tomto veľa neurobili. My ako Európania by sme, myslím si, mali na tomto zapracovať viac, mali by sme byť náročnejší, to je veľmi dôležité. Potom cestná doprava. Ja by som to povedal takto. Máme sa opierať o dôkazy a potom máme zistiť, či je to najlepší prístup, e, ktorý sme mohli zvoliť. Ja mám určitý, e, určité pochybnosti a rád sa nechám presvedčiť o tom, že je to dobrý nápad, ale taktiež dúfam, že tí, ktorí si teraz myslia, že je to dobrý nápad, e, sa nechajú presvedčiť prípadne, ak fakty budú ukazovať presne opačným smerom. Takže naozaj treba zvážiť všetko, než e, zvolíme nejaký prístup. Nuž a potom taktiež si myslím, že treba byť prísnejší, pokiaľ ide o tie povolenky, ktoré sú zadarmo. Áno, nie je možno ich len tak rozdávať, viete, e, napríklad e, odvetvie leteckej dopravy, áno, to je určite primárny e, sektor, na ktorý sa treba pozrieť, ale potom sú to aj iné odvetvia. Naozaj treba zabezpečiť spravodlivú cenu pre všetkých a zabezpečiť rýchlejší prechod. Potom ďalšia otázka stratégia nulových, eh, nulového znečistenia a či DG Energy je lídrom? Nie, Envy. Určite Envy je lídrom v tejto oblasti. To je bezpochybne tak, pretože či už ide o pesticídy, endokrinné disruptory, chemické látky. Ja si naozaj myslím, že keď toto skombinujeme, alebo ak by sme toto mali skombinovať, tak by sme to najskôr museli naozaj starostlivejšie zvážiť. Nož a potom Nils, ten sa pýtal na určité eh, načasovanie, na určitý harmonogram. Áno, ak chceme byť klima- eh, uhlíkovo neutrálni do roku 2050, tak áno, potrebujeme si spätne vypracovať taký harmonogram od roku 2050 do roku 2020 a mať teda nejakú takú jasnú predstavu toto samozrejme potom bude mať eh, vplyvy aj na tie klimatické uh, legislatívne predpisy. Ja som dnes už mal prvé také stretnutia, kedy sme hovorili o tom, čo by malo byť v tomto zákone. Určite sa na to treba pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Go! Yeah. Yeah. This is not a language I speak. I used to. When... Áno, týmto jazykom už nehovorím. Hovoril som ním, keď som mal malé deti, ale už ho neovládam. Dobre, ja by som vám povedal toto. Ja by som do tohto klimatického zákona naozaj zaviedol čo najpresnejšie e, údaje, aby sme si naplánovali, ako budeme pokračovať do roku 2030 a potom. Pretože ak v tomto predpise budeme mať iba e, len tak sucho skonštatované, že áno, budeme uhlíkovo neutrálni do roku 2050, to je pekné, ale my sa potrebujeme uistiť, že to, čo tam konkrétne budeme mať, sa potom dá pretaviť do konkrétnych zákonov. Takže to sú aj také právne otázky samozrejme. Ja sa teda budem snažiť eh, zabezpečiť, aby sme sa dokázali pozerať nielen na rok 2050, ale aby sme záväzne si najskôr veci nastavili do roku 2030. Toto je určite veľmi dôležité. No a zákon, tento zákon by nemal žiadnym spôsobom brániť prípadným zmenám kurzu alebo politiky, keď si budeme myslieť, že to je užitočné. Predstavte si napríklad, keď sa pozriete späť eh, na obdobie pred 5 rokmi, pokiaľ ide o solárnu alebo veternú eh, energetiku, tá určite nebola tak rozvinutá ako dnes ak by ste vtedy, vtedy boli veci nejakým spôsobom plánovali, tak by sa vám nedali správne naplánovať, ak by ste si tam nenaplánovali aj to, že možno budete musieť meniť kurz. Pretože naozaj tá solárna aj večerná energia sa dnes, tak povediac, platí sama, lebo je lacnejšia ako fosílne paliva. Potom tu máme otázku uskladnenia, distribúcie a tak ďalej. Tam sa ukázalo, že treba napríklad klásť väčší dôraz na tieto otázky, než sme si mysleli pred 5 rokmi. A ak by ste neboli v plánoch dostatočne flexibilní v týchto oblastiach, tak by to nebolo malo tie výsledky, ktoré to malo. Takže mo- mohol by som samozrejme uvádzať aj iné príklady ešte v tejto veci. Vás má úplne, uh, úplnú pravdu. Ak nebudeme veci v praxi vykonávať, tak to samozrejme nebude fungovať. pokiaľ ide o plánovanie konferencie o biologickej diverzite v Číne na budúci rok. Toto je naozaj veľmi komplikované. My nemáme žiadne nejaké referenčné body, žiadne východiskové e, body. Na tomto treba naozaj veľmi prudko zapracovať, aby sme mohli prísť s niečím konkrétnym. Naozaj je to veľmi, veľmi komplikované. Pracujeme s príslušnými útvarmi, aby sa nám podarilo dosiahnuť to, čo treba. Potom pokiaľ ide o obchodné dohody, ak do ekologického dohovoru zapracujeme, že chceme, aby to bolo záväzné, treba sa pozrieť na to, aké sú tie existujúce obchodné dohody a zistiť, či to, čo povedzme na teraz nie je záväzné, sa môže aspoň priblížiť k tomu, že by to malo záväzný charakter. Napríklad potrebujeme môcť ubezpečiť našich obyvateľov, že spôsob, akým veci e, spotrebúvame dnes, e, nebude viesť k odlesňovaniu. Ale ako to môžeme urobiť, ak nemáme žiadne záväzné dohody, napríklad s krajinami Mercosuru? Potom reforma SPP. Ja si naozaj myslím, že môžeme toho vykonať viac, aj ak nezmeníme tie základné parametre aktuálnej reformy SPP. Naozaj si kladiem otázku, či sme mali dostatočnú možnosť zamyslieť sa nad druhým pilierom, ale aj nad tým, čo viac sa dá vykonať v oblasti prvého piliera. V nadchádzajúcich mesiacoch chcem, chcem s kolegami na tomto zapracovať. Chceme naozaj dospieť k určitej stratégii, ktorú by som vám rád predstavil na jar. A možno to, čo teraz poviem, bude znieť troška zvláštne, ale ak sa pozrieme na, posledný, na obdobie posledných 20 rokov, čo bola SPP? My sme hovorili polnohospodárom, prosím vás, buďte ticho, my vám niečo dáme a pokračujte tak ako doteraz a príliš sa nestiažujte. Áno, vieme, že ste stále menšou súčasťou nášho hospodárstva, máme tu skôr ten prívisel, ale niečo môžeme pre vás urobiť dobre. My ale teraz prichádzame s iným návrhom. My potrebujeme do budúcnosti viac polnohospodárstva, nie menej, ale musí to byť iné polnohospodárstvo, ak chceme, aby bolo v súlade s požiadavkami v oblasti pesticídov, biologickej diverzity, ochrany životného prostredia a tak ďalej. Takže určite potrebujeme dospieť k novej dohode s komunitou polnohospodárov a budeme ich potrebovať o mnoho viac ako predtým toto sú možno veci, ktoré moja politická rodina tak často nehovorí, ale ja som naozaj dospel k takémuto záveru. A jediná vec, ktorá ma zarmucuje, keď vidím, že polnospodári protestujú v uliciach, e, e, snažia sa v podstate zabezpečiť alebo ochrániť ten systém, ktorý im nezabezpečí budúcnosť. To je naozaj veľmi smutné, že polnohospodári sa dosť agresívne v uliciach púšťajú do obhajovania systému, ktorý nemá absolútne žiadnu budúcnosť. My pritom potrebujeme im vysvetliť, že potrebujeme nájsť nový systém, ktorý budúcnosť má. A na toto potrebujeme aj e, Európsky parlament. A nie len výbor Agri, ale aj tento výbor. Naozaj potrebujeme zmeniť zmýšľanie polnohospodárov. Ako vidíte, mám k tomuto naozaj dosť vyhranené stanovisko. Pretože neviem prečo, ale v uliciach máme naozaj týchto ľudí a nie som tomu rád. Keď sa rozprávame o tom tzv. klimatickom šialenstve, ja by som povedal jednu vec. Myslím si, že väčšina z nás tu sme deťmi osvietenstva, a my sme teda ľudia, ktorí sa mm, nechávame ovplyvňovať e, faktmi, vedou a to sú veci, ktoré sú na teraz, myslím si, dosť jasné. A hovorím to naozaj veľmi pokojne. Sú to veci, ktoré sa nedajú vyvrátiť. Myslím si, že je to nielen politický, ale aj morálny zločin, ak budeme ignorovať vedu a nebudeme sa riadiť jej e, odporúčaniami. Už ďalej to nie je nejaká príležitosť, šanca, prípadne luxus, je to potreba. je dôležité, aby sme e, si uvedomili tieto veci. Ak by napríklad e, smerovala nejaká e, katastrofa smerom na planetu a mala by sa priblížiť o 30 rokov, nechali by sme to len tak? Nie. Robili by sme všetko, čo môžeme, aby sme odvratili tú prípadnú katastrofu. Takže naozaj potrebujeme takto konať aj v tejto veci a využiť všetkú možnú alebo všetky možné kapacity, aby sme odvratili takúto katastrofu. Pokiaľ ide o ten mechanizmus uhlíka na hraniciach, toto sú veci, ktoré tiež odzneli v Madride. Ak tie krajiny, ktoré pristúpili k Parížskej dohode, nebudú prívať opatrenia na jej vykonávanie, tak Európa sa musí sama chrániť a nejakým spôsobom implementovať príslušné opatrenia. A ja nepoviem e, nášmu priemyslu, nášmu hospodárstvu priamo do očí, že treba sa zbaviť e, e uhlíka, treba dekarbonizovať takým spôsobom, ktoré nakoniec uh, uh, zabije naše hospodárstvo. Ja toto robiť nebudem. Možno, že toto sú veci, ktoré súvisia s mojou holandskou DNA, ale ja nemám rád nejaké obchodné uh, prekážky, obchodné vojny, ale ak sa chceme nejakým spôsobom pohnúť v tejto veci ďalej, tak potrebujeme takéto úpravy na hraniciach. To môže mať rôzne podoby. Môže to byť dáň na hraniciach z určitých výrobkov. Možno, že treba, bude treba zistiť, aká je uhlíková stopa a podľa toho pri tých jednotlivých produktoch prispôsobiť e, cenu. E, možno naozaj sú tu aj iné spôsoby, ale určite sa potrebujeme tomuto povenovať. Myslím, že som asi zodpovedal viac menej všetko, taktiež som už odpovedal na tú otázku, ktorá sa týkala poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Áno, ďakujeme pekne. Teraz teda druhé kolo otázok, najskôr EPP, Ester Lange, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám teraz možno takú dosť komplikovanú e, pozíciu, lebo ja som chcela hovoriť o ekologickej diplomácii aj o západnom Balkáne, pretože tam toho tiež treba veľa urobiť. Ale ja si myslím, že jednu vec musím objasniť. Pretože polnohospodári, ktorí vo Francúzsku, Nemecku alebo Holandsku vychádzajú do ulic oni predovšetkým chcú, aby tá ich práca bola nejakým spôsobom uznaná, ocenená. A pritom SPP hovorí, vy pritom nie ste až tak dôležití, choďte tam niekde do svojho kúta, tam buďte ticho. A toto je tá posledná vec, ktorú oni potrebujú teraz počuť. Takže mňa trošku zarazilo to, čo ste povedali v tejto veci a potrebovala som to jasne povedať nahlas naozaj ten spôsob, akým ste to povedali. No a potom e, e, vy ste v podstate povedali, e, buďte ticho a zostaňte nedôležití. Ale ja sa k tomu postavím naozaj tak pozitívne. Takže sa pozriem na to pozitívne v tomto odseku, čo ste povedali, a síce, že treba byť kreatívny, že treba síce vziať viac peniazy z prvého piliera, ale kreatívne sa pozrieť na to, ako by tá budúca SPP mohla vyzerať. Ale vy ste hovorili napríklad aj o pravidlách štátnej pomoci. A myslím, že ak kreatívne premýšľame, tak treba uznať, že ak dávame 74 centov za e, rúžičkový kel napríklad, na Vianoce, e, kedy tá, teda tá cena býva dosť e, iná, tak je tu značný rozdiel medzi tým, čo my platíme, ale čo dostávajú nakoniec polnohospodári za vypestovanie tohto ružičkového kelu. Takže Otázka stojí, či tu máme naozaj takéto rozdiely v cene, či to znamená, že ten ružičkový kel je tak drahý na vypestovanie. Áno, v prípade, že je to dobré pre biodiverzitu, pre životné prostredie a tak ďalej, tak potom áno, ale moja otázka na vás je, ako vy chcete presvedčiť eh, podpredsedničku Vestagerovu, aby aj ona kreatívne zmýšľala podobne? Pretože ja si myslím, že by sme tu mohli dospieť k nejakému riešeniu. Áno, ďakujeme pekne, ale ja by som vás naozaj chcel požiadať, aby ste všetci dodržiavali ten jednominútový e, čas, ktorý máte k dispozícii. Áno, som veľmi rád, že mám teraz tak málo času na to, aby som hovoril. V každom prípade, vážení uh, prvý výkonný podpredseda komisie. Najskôr vám chcem poblahoželať k tej ekologickej dohode. Myslím, že to je naozaj veľmi dobrý spôsob, ako skombinovať e, klimatickú a sociálnu spravodlivosť. A pritom to sú veci, ktoré podľa mňa musia ísť ruka v ruke. Je to naozaj veľmi dobrý krok k tomu, aby sme značne obmedzili naše emisie a aby sme boli uhlíkovo neutrálni do roku 2050 zároveň, ale EÚ je najväčším spotrebiteľským trhom e, vo svete s stále sa zvyšujúcou uhlíkovou stopou. Toto predovšetkým súvisí s tým, že dovážame množstvo spotrebných produktov, ktoré sú vyrábané mimo Európy. Aby sme bojovali proti klimatickým zmenám a vytvorili udržateľnú budúcnosť pre našu planetu, potrebujeme ehm, naozaj e, riešiť emisie, ktoré súvisia s našou spotrebou. Pokiaľ ide o ten mechanizmus, e, uhlíkový mechanizmus na hraniciach, toto by mohol byť spôsob, ako sa to dá riešiť a ako možno stimulovať naše trhy, aby e, vyrábali udržateľnejším spôsobom. Nuža, moja otázka na vás je, je tu nejaká alternatíva voči tomuto mechanizmu, ak by sme za ne, e, zaviedli nejaké stabilné normy, aj pokiaľ ide o polotovary a iné produkty? Napríklad by to mohla byť tá požiadavka, pokiaľ ide o uhlíkovú intenzitu e, pri výrobe napríklad ocele a taktiež potom otázky ekodizajnu, napríklad používanie e, súrovín a, a polotovarov. Mňa by naozaj veľmi zaujímalo, čo by ste k tomuto mohli povedať. Ďakujem pekne. Pani Rodríguez Ramos za Renew. Nie.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 budeme môcť e, zabezpečiť, aby e, oni e, si museli kúpiť svoje kvóty. Ale európske podniky musia byť tvorivé, ale nedokážu všetko robiť sami. Je potrebné, aby sme potrebovali jednoznačné etikety produktov, aby spotrebiteľa vedeli, čo kupujú a napokon ak chceme splniť e, ciele v oblasti biodiverzity, potrebujeme podporu farmárov a skutočne vieme, že v Európe potrebujeme inú formu poľnohospodárstva. Ďalej pre, e, za EPP takisto. E, ďakujem veľmi pekne, pán popredseda, za vašu prezentáciu. Vítam Európsku zelenú dohodu, ktorá je prvým takýmto plánom na úrovni EÚ na záchranu budúcnosti našej planéty. Ale je potrebné, aby sme predišli e, dodatočným nákladom pre spotrebiteľov. Zvýšenie cien potravy na energii nie je riešením, potrebujeme nákladovo efektívne efektívne riešenie, ktoré bude postavené na technologické neutralite a podpore menej rozvinutých e, oblastí EÚ. Je potrebné, aby sa pritom prihliadalo na potreby členských štátov, ako aj na ochranu spotrebiteľov a konkurencie schopnosti Európskej únie. Moje otázky. Ako komisia zabezpečí, aby žiadny región, žiadne mesto a žiadny človek nebol e, E, počas tohto prechodu ponechaný stranov a aké zdroje budú vynaložené na mechanizmus spravodlivého prechodu. Ďakujem. E, ďakujem Javi López za SAD. Veľmi pekne ďakujem. Ehm, pokiaľ eh, chcel by som hovoriť aj o líderskej úlohe, ktorú môže Európa zohrať. Zelená dohoda je niečo, čo je nevyhnutné urobiť, ale zároveň to um, bude um, formou prejavu legitimnosti eh, tohto úsilia a e, prejavom e, spôsobu, akým my riešime naše problémy. Vieme, že e, existujú nie, niektoré reakčné postoje, že ľudia niektoré takéto ambície alebo postoje bojkotujú. Ja by som však chcel sa spýtať pána podpredsedu, či niektoré z zo záverov, ktoré e, súvisia s touto zelenou dohodou, by mohli mať v nadchádzajúcich rokoch nejaké negatívne dôsledky. Aké e, by teda mohli nastať dôsledky a okrem toho, aké e, zmeny bude predpokladať tento mechanizmus alebo či bude na to potrebné využiť niektoré existujúce finančné prostriedky, prípadne vytvoriť... Nie... Veľ, veľ, veľmi pekne ďakujem, pán predseda, podpredseda za vašu prezentáciu. Je nevyhnutné, aby sa zmenili spôsoby e, výroby, ak sa chceme vyhnúť e, klimatickej zmene ale nemám pocit, že by ste by do dohody zahrnuli celú šírku potrebnej zmeny paradigmy. Napríklad, pokiaľ ide o potrebu e, znižiť stav e, chovu dobytka, pretože vieme, že tento e, chov má e, dôsledky pre e, naše životné prostredie. Takisto existujú niektoré praktiky, ktoré vedú k e, odlesňovaniu. Rada by som vedela, ak ako takáto stratégia eh, reálne odrazí eh, potreby a eh, prípadné dôsledky príjmaných opatrení, ako aj dôsledky intenzívneho chovu v Európe. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár Timmermans, vy ste tu predstavili cestovnú mapu, ktorá je označovaná ako Nová zelená dohoda. Ale ak sa pozrieme na klimu a na úbytok biodiverzity na, v suchozemských aj morských oblastiach, tak toto je realita. Došlo k vývoji, ktorý nemal v histórii žiadnu obdobu ale predchádzajúca politika zrejme zlyhala a vaše plány a stratégie európskeho rozvoja by mali vychádzať z iných predpokladov. Hovoríme stále o, o dohode o, o voľnom obchode, ale e, a, a potrebe e, čeliť celosvetovej konkurencie, ale vy chcete e, tieto dohody o voľnom obchode e, chcela by som, aby ste viac povedali o tom, ako tieto dohody o voľnom obchode súvisia s týmto plánom. Ďakujem. Ešte máme niekoľko e, otázok od posledných siedmých rečníkov. Pán Spošek za EPP. Ja budem hovoriť po česky. Chcel by som sa poďakovať e, za váš pozitívny prístup, pretože vaše vystúpenie sa mi skutočne páčilo a úspešne ste nadviazali na vystúpenie pány von der Leyen a e, takisto oceňujem nákladovú zložku, ktorú ste v stratégii New Green Deal zdôraznili. E, veľa sa o tom hovorilo, ale mňa to nezaujíma iba z dôvodu financií, o tom sa už hovorilo. Ja by som sa chcel zmieniť o kompetenciách, pretože lesníctvo, lesné plochy e, zahrňajú druhú najväčšiu suchozemskú rozlohu, ako sme o tom hovorili s rejiteľom agentúry pre životné životné prostredie. A pokiaľ sa v zmluvách nehovorí o lesníctve a potrebujeme jednotnú a koordinovanú akciu, aký prístup zaujme Európska komisia v starostlivosti o lesy, aké budú právomoci členských štátov, pretože správa lesov alebo zmena v oblasti lesníctva je veľmi dôležitá. Hovorilo sa tu o tom naprieč celým spektrom. Považujeme to za veľmi dôležité a preto nás zaujíma, aké konkrétne opatrenia chce chce Európska únia urobiť v oblasti starostlivosti o lesy a akú úlohu majú zohrať členské štáty. Za ECR pani Zalevská. Ehm, táto e, dohoda alebo to oznámenie malo byť podrobnejšie. Hovorili ste o tom, ale nie je tomu tak. Ešte stále máte 18 dní do prijatia finálneho aktu o e, klíme. Aké budú tie hlavné smery, ako aj e, aký bude rozpočet na e, túto dohodu, ako sa stanoví rozpočet na tie ďalšie roky, akým spôsobom bude vynaložených tých 100 miliard eur a či to povedie priamo k transformácii. Hovorili ste o 80, 18 dňoch, ale potom bude podpísaná tá madridská dohoda Spojené štáty vystúpia. Ak e, mám byť úprimná, ja celkom tomu neverím, pretože celkové náklady budú príliš vysoké. A posledná otázka, ja som Polka. Polsko patrí k obetiam druhej svetovej vojny, komunistického režimu, mnohých transformácií, snah o nové cesty rozvoja. Polská vláda po desaťročiach takéhoto vývoja Ehm, sa ukázala byť e, rozhodnutá e, čeliť týmto klimatickým e, zmenám a týmto aspektom našej reality spojených s klímom a myslím si, že si zasluhuje istý rešpekt. Ja mám na vás tri otázky. Poprvé to je e, nedostatočná implementácia a nedostatočná zhoda. My už máme dobrú e, legislatívu, ale je potrebné, aby sme to, čo sme prijali, aj skutočne presadzovali. Ale problém v členských štátoch je ten, že aj keď tú legislatívu nedodržiavajú, e, napríklad e, mesta jednoducho e, ne, e, chcú niektoré veci robiť, lebo nie je to z politického hľadiska pre ne priaznivé. Takže čo s takým? A čo robiť s odlesňovaním? V našej krajine 3 až 9 hektárov lesa každú hodinu sú obeťou nelegálneho výrobu. Odlesňovanie to je niečo, o čom Neville Chamberlain povedal, že to je niečo, čo sa deje v, vo vzdialenej krajine, o ktorej až tak veľa nevieme. Ale žiaľ, teraz tomu tak nie je. Je to u nás ako u vás doma a mm, pán, pokiaľ ide o rozpočet, um, nemali by ste najprv začať nejakými, začať na úrovni nejakých mladých ľudí, ktorí by radi využili takéto vouchere, ktoré poskytuje EÚ? Ďakujem pekne za, túto, za tento úvod k, tomu, k tej zel, zelenej dohody. Je to sociálno-demokratický manifest, pretože spacia tvoja sociálnu a environmentálnu problematiku a skutočne e, je, reaguje aj na COP25 kontexte tejto diskusie ste skutočne narazili na veľmi dobrého diskusného partnera. Ja chcem poukázať na ten medzinárodný rozber. Je dôležité, aby komisia pri rozbiehaní zelenej dohody eh, sa vráti k tomu oznámeniu z júla, eh, eh, že že e, vlastne tých 10 určite tých cieľov sa odvíja od nášho e, spôsobu e, alebo orientácie konzumnej spoločnosti. Domnievam sa, že etiketami a dobrovoľnými opatreniami sa, neplnie, sa neposunieme ďalej, e, pretože e, skutočne, čo potrebujeme, sú záväzné e, európske povinnosti, ktoré sa týkajú etikety, ktoré sa týkajú odberateľských reťazcov. Nesmieme prenášať zodpovednosť alebo povinnosti na tretie štáty a sme, sa očakávame v tomto zmysle konkrétne kroky komisie. stlačila som úplne zle stlačidlo, toto je hrozné. Ehm, pán komisár, hovorili ste o novej eh, stratégii EÚ. Mohli by ste Eh, povedať niečo o tom, aké miesto v tejto stratégii eh, hrá eh, zalesňovanie v protiklade k odlesňovaniu. Írska vláda každoročne vytvára 8 tisíc hektárov nových lesov každý rok, ale väčšinou sú to ihličnany, ktoré porušujú zákon základnú e, e, základnú zásadu e, diverzifikácie. Hovorili ste o plánoch budovania uhlíkovo-neutrálneho hospodárstva, ale priznávate, že spalovanie lesnej biomasy nie je uhlíkovo-neutrálne. Ne- Takisto e, e, myslíte, že sa vám podarí, e, tak ako dúfate, do toho zapojiť aj úsilie členských štátov, alebo sa vám podarí dosiahnuť taký politický vplyv, aby výsledky COP25 boli naozaj realizované. Ďakujem. Ja by som sa znova chcela vrátiť k tomu, k úprave dane, uhlíkovej dane na hraniciach. Som veľmi rada, že ste to zdôraznili, pretože bolo predložených viacero názorov, ktoré je potrebné e, vyhodnotiť. E, ja by som chcela prispieť k tejto diskusii, pretože myslím si, že táto úprava Eh, uhlíkovej dane na hraniciach eh, nebude eh, riešením klimatickej zmeny, ale je potrebné, aby sme my ten mechanizmus uplatňovali, aby sme mohli takýmto spôsobom zohľadniť to, či tieto produkty boli, pochádzajú z Európy alebo z iných častí sveta. Nám to pomôže zabezpečiť našu konkurenčnú pozíciu definíciu, ale pokiaľ sa bude aplikovať eh, DPH, tak je potrebné, aby sa to robilo nediskriminačným spôsobom. Dá sa to zabezpečiť, je to v súlade aj s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie kontrolné, máme kontrolné a monitorovacie nástroje v rámci systému ETS a môžeme použiť na to aj normy ISO. Um, ehm, Takisto postupy vysledovateľnosti ako blockchain by sa tu mohli použiť a mohli by ste o tom niečo povedať a rečnička bola prerušená. Ehm, a posledná je Anes Evans za EPP. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Európsky občania boli vypočutí. Táto zelená dohoda je reakciou konkrétneho charakteru, ktorá je veľmi ambiciozná a zodpovedá očakávaniam e, občanov. Eh, oči celého sveta sú preté na Európu a dúfajú, že, sa, eh, že nebudú zase sklamaní, eh, pretože tých frustrácií už bolo veľmi veľa a dúfame, že sa nám spoločne podarí realizovať túto zelenú dohodu. Pokiaľ ide o úpravu dane na hraniciach, potrebovali by sme niektoré spresnenia, na základe akých kritérií sa to bude robiť, či budú niektoré e, produkty vylúčené z tohto mechanizmu, alebo či bude potrebné vždy deklarovať pôvod každého produktu, aby bolo možné uľahčiť spôsob vypočtu tejto uhlíkovej dane na hraniciach. A takisto, e, e, pokiaľ ide o ekologický prechod našich podnikov, navrhujem, aby sa podporil výskum v oblasti eh, boja proti zmenám Takže máme nejakých slabých 10 minút. Ja nesúhlasím s Esther de Langer, ale v tomto prípade súhlasíme v téme eh, spoločnej polnospodárskej politiky. Asi došlo k hlbokému nedorozumeniu jednoducho z, e, veľmi často e, sa ocitáme v tej situácii, že názory, postoje polnohospodárov sú marginalizované, nezohľadňované. My si myslíme, že SPP by malo byť presmerované takým spôsobom, ak polnohospodári mali dôstojné miesto v rámci Korbanovo neutrálneho smerovanie. Toto nedorozumenie by sa malo prekonať. Určite by som bol veľmi nerád, keby takto ste vnímali môj názor na SPP. Čo sa týka e, štátnej pomoci, e, áno, budeme sa zaoberať e, pravidlami, zásadami štátnej pomoci a chceme stimulovať zelené investície. Pravidla štátnej pomoci budú revidované. Musíme revidovať aj pravidlá hospodárskej súťaže a ďalšie regulačné mechanizmy E, a ktoré boli koncipované pre tretiu priemyselnú revoláciu. E, a to už neplatí. Musíme skutočne posúdiť, či tieto pravidlá sú vhodné a primerané pre nový svet, e, mieru digitalizácia, novú ekonomiku. Jednoducho E, môžete byť niekde úplne inde a mať miliónové zisky v Európe. Tak keď sa primali, koncipovali tieto zásady a pravidlá, táto myšlienka bola, taká predstava bola utopiou. E, a e, v podstate vôbec sa ani neprišlo do, do, do úvahy, že by ľudia zdarma poskytovali dáta a e, vlastne tieto dáta sa predávali. Kto sa stáva vlastníkom a kto sa, tý, tý, kto sa stáva e, používateľom, priekupníkom s tými dátami. A je tu ešte jedna e, je závažná otázka. Musíme byť veľmi opatrní v tom, aby sme nevytvárali rozdiely v pozíciách členských štátov. Čo sa týka tzv. greeningu, ekologizácia v SPP, to je zaujímavé. Tie členské štáty, ktoré majú viac peňazí k dispozícii, sa ocitnú v, vo výhodnejšej pozícii len tie, len, než tie členské štáty, ktoré majú menej peňazí. To je teda moja jediná výhrada, alebo jeden, veľký, jeden výkričník varovný, že keď budeme revidovať zásady štátnej pomoci. Musíme toto mať na zreteli, aby sme neprehlbili rozdiely eh, medzi štátmi. No a čo sa týka toho, eh, toho uhlíkového mechanizmu a limitov, eh, myslím si, že chceme mať presnejšie mechanizmy vyhodnocovania uhlíkovej stopy produktov. Ja často dostávam detálne otázky, ako konkrétne to chcete urobiť. Budete žiadať od výrobcov, aby to definovali pre jednotlivé produkty. No aby som bol úprimný, zďaleka ešte sme sa nedostali e, do tej fázy, aby sme mali v týchto detailoch jasné. Ide nám o to, aby sme podali pomocnú ruku odberateľom, spotrebiteľom, aby sme mali predstavu o uhlíkovej stopy tohto produktu, do akej miery je táto stopa zohľadnená alebo odrazená v cene, aký to má vplyv na mm, hospodárskú súťaž. E, pokiaľ by sme dokázali vyrábať ocel použitím uhlíka na miesto e, fosílnych palív, tak asi treba sa, sa zamyslieť nad tým, aký to bude mať dopad na cenu e, ocele. A to sa potom porovná s cenou e, ocele od ináka dial. Asi treba potom hrať, pohrať sa s tou cenou ocele, aby sme e, zohľadnili tieto trhové sily. Áno, treba venovať pozornosť definícii produktu. Môže to byť prostredníctvom daní, prostredníctvom mechanizmu E, obchodovania s emisiami, ETS a tak ďalej. E, je jasné, že nejakým spôsobom sa to musí odraziť. Musíme byť realisti. E, nedokážeme si zakrývať oči a zároveň nesmieme konať na úkor našich odvetví. Čo sa týka tie vyvolania zvýšených nákladov pre spotrebiteľov, no pokúsme sa porovnať možné zvýšené náklady odrážajúce nejakú akciu, nejaké konkrétne kroky s tými zvýšenými náklady nečinnosti e, vo Varšave, v Budapešti, v Prahe, v Bratislave. Boli, e, boli určité protesty. To bolo volanie po pomoci. I toto sú mesta, ktorí ktoré trpia e, dôsled, pod dôsledkami e, e, trpia zdravotný stav občanov týchto miest, trpí pod dôsledkami zlého ovzdušia. Musíme si vedieť, že milióny Európanov zomierajú každoročne kvôli zlému ovzdušiu, Čiže má to určitú, určitú, určité ekonomické vyčíslenie E, tieto dopady, e, dopady na zdravie. Je potrebné znižovať cenu energii, nie zvyšovať. E, a to sa dá len tou cestou, ak pomôžeme občanom, občanom mať E, zabezpečenie e, energiami z ich obydlí trvalo udržateľným spôsobom. Áno, som presvedčený o tom, že každý prechod, každý posun k niečomu novému, ale dovolím si vedieť lepšiemu, vždy niečo stojí. A tie benefity sú obrovské. Zelené mesta, ozelenené mesta, zelené sa stanú atraktívnejšími, priťažlivejšími a zdravie občanov je sa zlepší, čo má prínos v znížení nákladov na zdravotnú starostlivosť. Áno, súhlasím s vami. Neslobodno opomínať E, nikoho, žiaden región alebo občanov. My máme členské štáty, ktoré dosiahli e, to, že viac ako 50 energetického mixu je z obnoviteľných zdrojov v Polsku, 80 energetického mixu je uhlie. No a je zrejme, že e, e, a Poliaci ani nespochybňujú, že príde chvíľa, kedy sa budú musieť zbaviť výroby e, energie z uhlia. A polská vláda tvrdí, že ak toto musíme dosiahnuť a máme to dosiahnuť tak rýchlo, ako vy chcete, tak musíte Európa mať voči nám nejaký výraznejší prejav solidarity. Majú pravdu. No ak sa ma ľudia pýtajú, no toto je e, prechodný fond 100 miliárd, ako to má fungovať, ako to bude rozdelené. E, áno, máme ten náčrt toho, a, a, e, dokážeme využiť nejaké pákové mechanizmy, aby sme dosiahli tých 100 miliárd v tom fonde, ale to zároveň znamená, že musíme aktivizovať aj ďalšie prostriedky, ďalšie ďalšie postupy v EÚ. E, prechodový fond nebude stačiť. E, fond súdržnosti z SPP, e, fond solidarity tiež musia byť predstavené, preorientované, aby sme dokázali vygenerovať dostatočné finančné krytie, a to aj na úrovni členských štátov musíme vrať sa vťahnuť do procesov súkromný sektor, aby sme vlastne mali dostatok finančných prostriedkov a aby sme mali jasno v tom, na čo e, ich chceme použiť. Čo sa týka záverov Európskeho samitu, no, e, tak dáma, ktorá sa pýtala, už odišla, nebudem odpovedať teda. E, chcem predísť nedorozumeniam. Chceme korigovať určité neprávosti, no a my si myslíme, že uhlie je len jedna e, taká nespravodlivosť, ale inde môže byť aj e, sociálne orientovaná nespravodlivosť z hľadiska štruktúry pracovnej síly, z hľadiska e, technológií, ktoré sú zastaralé. Čiže nejde tu len o uhlie, ide o korigovanie nepravosti. Čo sa týka polnohospodárskej výroby, o tom o produkcii, o tom som hovoril už v prvom kole otázok, skutočne musíme zmeniť mnoho vecí. Znamená to nevyhnutne aj toľko, že musíme mať menšie stavy dobytka. Vy ste o tom tak hovorili? Nie, nemusí to tak byť. Myslím si, že niektoré členské štáty sa uberajú touto cestou. E, majú, je to v ich kompetencií, ale myslím, že primálo investujeme do krmovín, ktoré by uh, E, vyvolali oveľa e, nižšie emisie. No, polnohospodári tvrdia, že to, sú, to by si vyžadovalo zvýšené investície. Áno, ak, ak externalizujete všetky ostatné náklady, tak môže to povieť zvýšeniu, ale ak polnohospodári budú zodpovedné aj za dopady na životné prostredie, tak potom zmeny v krmivách nebudú nákladné. Jednoducho povedané, mnohé veci sa musia udiať v oblasti polnohospodárstva, ale nemá to byť e, chápané ako opatrenia proti polnohospodárskému sektoru. Jednoducho, polnohospodári musia začať veci robiť inak. Aj my musíme veci začať robiť inak. My nechceme byť ich nepriateľmi, ich oponentmi. My musíme ísť ruka v ruke. Už som dosť hovorila o lesníctve, o lesnom hospodárstve. E, odlesňovanie e, Obnovovanie e, e, lesných plôch nie je jediná odpoveď na, na odlesňovanie. Myslím si, že potrebujeme vychádzať aj z, toho, e, z tých najlepších vedeckých výstupov ohľadom lesného hospodárstva. Strata primárnych lesov nemôže byť kompenzovaná zalesňovaním. Predovšetkým musíme chrániť primárne lesy. Áno, súhlasím s vami, že etikatácia nie je a označovanie výrobkov nie je e, tým, tým jediným riešením, e, ale e, je to jedno z riešení, to znamená je súčasťou množiny krokov, ktoré prinesú riešenie. Nie je to zrutočne tzv. zlatá gulka, ale musíme, mať, musíme sa postarať o to, že tí, ktorí exportujú do Európy, tak e, musia sa prestať s odlesňovaním a súhlasím s vami, že označovanie výrobkov e, e, nie je tým všeliekom. My sme už oznámili v rámci toho, tej zelenej dohody, že budeme prísnejší pri presadzovaní a naplnení obsahu tejto dohody. Budeme oveľa prísnejší pri postihovaní nedodržiavania tejto dohody. Musíme si uvedomiť, že v rámci e, e, toho lesného hospodárstva tam vlastne jediný, jedinú právomoc, ktorú máme e, v rukách, je akési odsudenie a, a postihovanie, ale to dokážeme efektívne robiť len spolu s členskými štátmi. Áno, chceme sa venovať smernici o obnoviteľnej energii, to si vyžiada revidovanie. Biomasa. Akýsi dojem, e, že čokoľvek a všetko, čo začína predponou bio, je vynikajúce, je, je ilúzia. Biomasa ako taká nie musí byť dobrá. Závisí to od kvality biomasy, čo je za tým. Ak budeme e, vyrábať obrovské objemy drevených peliet na miesto spalovania e, uhlia, tak skutočne dovolím si pochybovať, či tým znížime emisie. Ak budeme zalesňovať a budeme to považovať za kompenzáciu toho, že eh, nám ubúdajú storočné stromy, tak to je tiež eh, milka. Toto som už myslím zodpovedal, takže to je všetko. Thank you for this, uh... Ďakujem pekne za túto prvú možnosť výmeny názorov. Opäť sa stretneme budúci rok 13. januára. Veselé